Good afternoon, everybody. I, I hope... Kolegovia, vítam vás. Dúfam, že e, ste si užili obednejšiu prestávku a dúfam, že rada vy tiež. Príde neskôr viac kolegov. V tejto chvíli by som sa chcela obrátiť na všetkých vážených hostí, kolegov, všetkých účastníkov. Som veľmi rada, že vás môžem privítať na verejnom vypočutí, eh, ktoré zorganizoval výbor PETI, ktorého som predsedkyňou a výbor pre ústavné záležitosti, ktorého predsedkyňou je Danuta Hübner, ktorá tiež príde trošku neskôr. Ak dovolíte, na úvod by som po, vám povedala pár praktických informácií. Dnes je dostupné tlmočenie do všetkých oficiálnych jazykov, okrem chorvačiny, češtiny, estončiny, lati, la, loteštiny, litovčiny, finštiny, slovinčiny. Prosím vás, chcela by som vás upozorniť, že táto schôdza sa prenáša aj po internete, takže môžete sa obratiť aj na občanov, ktorí nás počúvajú. Budeme sa venovať nedávnemu návrhu komisie pre nové, na, novú, nové nariadenie o in, občanských iniciatívach a re, re, riešiť, či návrh naozaj naplňa očakávania zúčastnených stran a najmä občanov Európy. Ako väčšina z vás už vie, revízia právneho rámca sa očakávala už veľmi dávno. Existujúce naradenie o občanských iniciatívach čelilo problémom v oblasti implementácie už odkedy naredenie vstúpilo v roku 2012 do platnosti. Mnoho iniciatív zlyhalo už vo fáze registrácie, čiže Európsky súd prijal niekoľko kľúčových rozhodnutí a komisia bola upovedomená o tom, že spôsob, akým sa toto vykladá, je nariadenie príliš reštriktívne, príliš obmedzujúce. A na základe týchto informácií výbor pre petície zvíta um, ehm, snahy komisie opätovne preskúmať právnu podstatu ECI a tentokrát e, sa pokúsi docieliť, aby to bolo dostupnejšie, aby sa posilnila súčinnosť verejnosti v prípravách európskej politické orientácie. Takže toľko som chcela povedať prv, ako začneme. No a na začiatok teda by som vám chcela všetkým poprieť veľmi príjemnú a plodnú diskusiu. Najprv by som e, predstavila rečníkov, pán Martin de Grot, ktorý je koordinátorom kampane ECI, pani Liza Lerony e, z podporného centra a pán James Organ, ktorý e, vyučuje právo E, na škole pre právo a sociálnu spravodlivosť v Univerzite v Liverpoole. Takže najprv chcem privítať vás, pán Degrote, z mimovládnej organizácie pre kampaň ECI. Chcela by som vás všetkých požiadať, aby ste naozaj striktne dodržiavali čas, e, pardon, recinské časy. Vo vašom prípade je to 10 minút, takže nech sa páči, máte slovo. Ďakujem pekne, ďakujem, že ste nás pozvali. Volám sa Martin Dechac, som e, koordinátorom kampane ECI, sedíme v Bruseli. Táto organizácia existuje už 15 rokov s výlučným cieľom mm, riešiť úspešné európske e, iniciatívy. Je to prvý svetový instrument digitálne uľahčenej demokracii. Sme veľmi radi, že môžeme tu v parlamente predniesť naše návrhy e, na to, ako nariadenie riešiť, ale je treba povedať, že ECI nie je celkom v poriadku a v tomto e, dôležitom okamihu sa obraciame na vás, na parlament, aby ste nám pomohli e, zachrániť Európsku občianskú iniciatívu pred pomalou bolestivou smrťou. Veríme, že vy v Európskom parlamente, keďže máte priamy mandát od európskych občanov, E, nám pomôžte. ECI je vynikajúcou príležitosťou pre vás, aby ste sa e, zaangažovali do diskusí a spolupracovali s európskymi občanmi pred európskymi voľbami. A ECI potrebuje vás, Európsky parlament, aby ste e, prevzali tak ja patronát na tohto iniciatívu, aby sme do budúcna zachránili demokraciu čo je podľa mňa dôležité, chcel by som hovoriť o tom, čo je dôležité v tejto, tomto období revízie, potom by som chcel hovoriť o návrhu komisie a v neposlednom rade chceme hovoriť aj o najdôležitejších požiadavkách v rámci procesu revízie. Takže načiatok eh, návrh eh, komisie. O čo podľa nás ide v rámci procesu revízie? Tu sú čisté údaje. Začalo 69 iniciatív, z toho 48 bolo registrovaných a iba 4 z týchto iniciatív dosiahli práh milióna podpisov a boli oficiálne akceptované Európskou komisiou ako úspešné, pokiaľ ide o počet podpisov. Podarilo sa zozbierať 8 až 9 eh, miliónov podpisov, avšak dve tretiny alebo aj viac eh, z týchto podpisov boli e, zozbierané v rámci týchto štvoch, štyroch úspešných ECI. A väčšina z nich, z tých podpisov, bola zozbieraná počas prvej vlny ECI a tiež e, teda to spada pod tieto úspešné v roku 2013 a za posledné 4 roky sme videli iba jeden významný úspech e, e, ECI, ECI je dôležité pozrieť sa tiež na to, čo sa stalo s tými štvorma úspešnými ECI. Dve z nich komisia odmietla bez žiadnej spätnej väzby. One of Us iniciatívu a ešte ďalšiu. No a potom tie ďalšie dve boli vnímané komisiou pozitívne a dochádza teda k spätnej väzbe. Komisia prislúbila, že sa bude týmto iniciatívam venovať a pripraví návrh do mája tohto roku. Toto komisia komunikuje, avšak vzhľadom na to, aké reakcie dostávame od organizátorov ECI, tieto dve ECI, ktoré zjavne komisia vraví, že prebehli pozitívne, je to Right to Water a Stop Glyphosate. My to vnímame teda inak, alebo sú tie mimovládky sú ne, nespokojné. E, aj napriek tomu, že komisia reagovala pozitívne, je tu jedna, jedna citácia. Komisia sa pokúša e, tak povedať zamiesť pod koberec odmetutie iniciatívy stav glyfosátu vágnymi návrhmi. Čiže komisia tvrdí, že to je úspech, ale na druhej strane to vnímanie tých úspešných organizátorov ECI, tak títo vnímajú úplne inak. Oni ten svoj úspech vidia úplne inak a v konečnom dôsledku tvrdia, že to vôbec nestalo za to. Prejdem teraz k návrhu komisie. Na obrazovke vidíte našich 12 požiadaviek na reformu ECI. Už o tom hovoríme viacero rokov v rámci našej kampane. Farebne som vyznačil, ktoré z týchto požiadaviek na zlepšenie riešila alebo rieši komisia ako vidíte, došlo k dôležitým krokom, aby ten nástroj bol e, ľahšie používateľný. Avšak pokiaľ ide najmä o body 2 a 3, je to otázka politického dopadu, tak tie zásadnejšie politické otázky neboli vyriešené a dokonca ani neboli spomenuté v návrhu komisie. Takže ja by som sa chcel sústrediť práve na tieto veci, ktoré z návrhu komisie vypadli alebo sa tam nedostali. Poprvé ide o rozsah ECI. Komisia má právomoc navrhnúť rade, aby pozmeňovala zmluvy. A nástroj ECI je e, vypracovaný na základe pri právomocí komisie. Podľa rozhodnutia súdu komisia musí pochopiť koncept právneho aktu v širšom rozmere a interpretovať návrh rade, aby pozmenila e, zmluvy. Aj súd vyhlásil, že si takto vykladá právny akt, ktorý by mal byť prijatý. A my si myslíme, že toto je jediný spôsob, ako ECI dosiahne svoj plný demokratický potenciál, aby sme naozaj dosiahli nadnárodnú diskusiu o dôležitých témach, ktoré ležia občanom na srdci. No a po druhé, už som o tom hovoril, je tu tá spätná väzba a dôležité je položiť si otázku, ako naozaj umožniť organizátorom ECI ktorí vynaložili nemalé úsilie na dosiahnutie úspechu, aby naozaj mali politický, ich činnosti mali politický dopad. No a dívame sa na vás, na poslancov Európskeho parlamentu. Vy podľa mňa zohrávate veľmi dôležitú úlohu, pokiaľ ide o spätnú väzbu alebo ďalšiu činnosť v prípade úspešných ECI. E, dúfame, že budete sledovať e, dianie ohľadom úspešných ECI, že napíšete správu e, smerom na komisiu a že sa o tom bude hlasovať aj na plenárke. To je podľa nás veľmi dôležité, pokiaľ ide o ďalšie činnosti. Potom si myslíme, že aj národné parlamenty by mali zohrávať svoju úlohu. Ukazuje sa, že to, že členské štáty sa nenachádzajú v tom životnom cykle ECI, tak to je to šokujúce. Najmä v prípade glyfosátu členské štáty zablokovali tú najdôležitejšiu požiadavku a to rozhodnutie e, už bolo e, odsúhlasené pred, pred tým, ako sa vôbec vyjadrila komisia. Čiže je dôležité, aby boli zaangažované aj členské štáty a to práve prostredníctvom spolupráce s národnými parlamentami. Preto prosíme, alebo teda pozývame e, poslancov Európskeho parlamentu na vypočutia, ktoré nasledujú po úspešných ECI. Nemusia tam samozrejme chodiť, ale mali by na to byť prizývaní. Po tretie, domnievame sa, že úspešné ECI e, pre, e, za, zastupujú dôležitú menšinu európskych občanov, ale je to stále menšina. A, a je dôležité informovať Európsku komisiu a inštitúcie o stanoviskách e, reprezentatívnej vzorky občanov. Preto si myslíme, že by Eh, mohla byť napomocná revízia eh, napríklad prostredníctvom, že by sa vybralo, vybrala vzorka 100 tisíc občanov v Európe. Títo by prišli do Bruselu. S nimi by teda e, došlo k nezávislým konzultáciám tie by sa potom komunikovali komisii. Taktiež si myslíme, že je dôležitá eh, otázka eh, zodpovednosti. Zdá sa, že v konečnej fáze ECI, pokiaľ organizátori nie sú spokojní výstupom, tak nemajú sa na koho obrátiť. Myslíme si, že je dôležité dosiahnuť politickú zodpovednosť. Preto navrhujeme, aby existovalo ďalšie verejné vypočutie potom, ako komisia vydá rozhodnutie, kde teda komisia by mohla na tomto vypočutí prezentovať svoje rozhodnutie a organizátori ECI, poslanci Európskeho parlamentu a ďalšie potenciálne relevantné súčasnené strany by tam mali mať možnosť položiť otázky a pokračovať v diskusii s Európskou komisiou a ďalšími relevantnými zúčastnenými stranami na tieto dôležité témy. To bolo 5 najdôležitejších reforiem a ďakujem veľmi pekne za pozornosť. A ďakujem vám za to, že ste boli takí e, precízni a dodržali rečnícky čas. Dúfam, že sa nám to podarí e, dodržiavať aj naďalej, aby kolegovia sa taktiež mohli e, s vami porozprávať. Teraz by som vyzvala pani Lizu Verony, aby e, sa ujala slova. V prvom rade vám ďakujem pekne za to, že ste ma pozvali, aby som tu predstavila e, Európsky e, akčnú službu pre občanov. Ja pra, EKAS, e, volám sa Eliza, pracujem pre EKAS, je to mimovládka, ktorá pôsobí v Bruseli už e, e, funguje 27 rokov a pomáha občanovi presadzovali svoje práva v EÚ a jedno z týchto práv je aj účasť v rozhodovacích procesoch EÚ, tak ako sa to uvádza v článku 11. Dnes chcem hovoriť o našom stanovisku k nariadeniu A to, čo je pre nás veľmi dôležité, aby to bolo prijaté a potom budem hovoriť aj o dopade a spätnej väzbe k ECI. ECAS bol tiež súčasťou kampane ECI už roky sme sa snažili e, zlepšovať tento jedinečný nadnárodný nástroj v rámci EÚ vytvorili sme ECI podporné centrum, spolupracujeme s Democracy International a Initiative and Referendum Institute Europe, aby sme informovali občanov um, o tých, ktorí sa pokúšali využiť e, tento nástroj. Takže sme poskytovali právne poradenstvo ľuďom, ktorí zostavili petíciu pred tým, ako teda to dali na komisiu. Potom sme poskytovali poradenstvo v oblasti kampane a komunikácie a potom sme umožnili týmto e, organizátorom petícií, aby posilnili e, rozptýl informácií vo, svojom, vo svojej sieti. EKAS poskytoval najmä právne poradenstvo zadarmo občanom. Hovorím v minulom čase, pretože v tejto chvíle ECAS je v konzorciu, pracuje s Európskou komisiou na vývoji novej platformy pre spoluprácu. Je to nový projekt a na konci prezentácie poviem, prečo si myslím, že je to dôležitá infraštruktúra e, a forma podpory pre ECI. E, najprv by som uviedla jednotlivé body v revízii, ktoré sú podľa nás veľmi dôležité a musím povedať, že sme celkom spokojní s návrhom komisie naša riaditeľka Aša Kavraková v roku 2016 poslala stanovisko k zlepšeniu ECI a táto stanovisko bolo prijaté ako jedno z oficiálnych stanovisk do pracovného programu 2017. Tí z vás, ktorí nepoznajú platformu Refit, e, táto bola nastavená v rámci naredenia o lepšej regulácii. Predseda tomu pán podpredseda Timmermans. Sme veľmi radi, že sa zohľadnilo 6 bodov, ktoré sme navrhli pre zlepšenie ECI. Tých pár bodov, ktorými sme neboli spokojní, sa nachádzajú v prvej téme. To je test právnej alebo možnosti podania E, petície. Boli sme spokojní s posledným bodom. Ako vidíte, tam sa poskytuje vyššia miera právnej pomoci pre organizátorov ECI. Ale niečo, v čom sa nesme úplne istí, je, alebo čo ešte nie je dobre definované, to je to, čo to vlastne znamená, že je to jasne mimo kompetencií komisie alebo že právne akty nie sú jasne definované. Takže si myslíme, že naďalej sa dajú ustanovenia tohto nariadenia zlepšiť, tak aby organizátori jasnejšie e, mohli e, pochopiť, čo môžu a čo nie. Čo týka požiadavek na údaje, tak tam sme spokojní. Jeden z dôvodov, prečo organizátori ECI sú veľmi frustrovaní z tohto nástroja, je to, že mali ťažkosti s jeho používaním, občania mali problémy s prístupom. No a tým, že zjednodušíme a zharmonizujeme taktiež požiadavky na údaje v rámci členských štátov a že bude mať jednotný prístup pri zbieraní údajov a taktiež e, pre formuláre, toto je veľmi dôležité. Komisia tuto do návrhu vložila taktiež požiadavku na harmonizáciu datových požiadaviek a predtým sme mali 13 rôznych formulárov, teraz máme už len dva, A taktiež je tam možnosť povoliť e, členským štátom e, sa prihlásiť na základe národnosti bez ohľadu na to, kde pobývajú. Tretia vec, tam sme taktiež spokojní s tým, že sú tu občanské výbory. Občania alebo organizátori e iniciatív ECI budú mať možnosti vytvoriť svoje občianské výbory a tie budú mať v podstate právnu subjektivitu. Toto bol problém pre organizátorov iniciatív ECI a teraz sa toto navrhlo ako ďalšie zlepšenie. Taktiež tu bola do, veľká miera frustrácie s tými 12 mesiacmi, ktoré boli určené na zber podpisov. Pokiaľ ma chcete, ale milión podpisov 7 členských štátov, tak 12 mesiacov nie veľa. Takže návrh bol buď to predlžiť na 18 mesiacov, alebo tam e, vložiť možno nejaký e, rezervný e, čas. Komisia navrhla rezervný čas 3 mesiace. Myslíme si, že toto je dobrý návrh a parlament by rozhodne to mal podporiť. Piatá vec, to sa týka zbierania podpisov online. Ako sme videli, komisia navrhuje, aby v roku 2020 sme mali jeden permanentný server, tak aby neboli potrebné nejaké osvedčenia pre systém zbierania podpisov online ani od príslušných orgánov, národných orgánov. Takže toto je ďalší krok. No a posledný bod, to sú osvetové kampane ohľadom iniciatív ECI. Toto je súčasťou aktivít komisie. Tu v podstate sa snažia presadiť šírenie osvety medzi občanmi nielen ohľadom existencie tohto nástroja, ale aj chcú pomáhať organizátorom ECI a podávajú im rôzne inštrukcie a usmernenia. Európsky parlament by sa mal postarať o to, aby tieto dokumenty boli schválené. Teraz chcem ešte podporiť kolegu Martina v tom, čo povedal, že najväčšia miera frustrácie u občanov vyplýva z toho, čo príde po ECI. Všetci vieme, že zmena zmluvy momentálne asi nie je možná, na no zmluve jasne stanované, že občania môžu vyzvať komisiu. A myslím si, to slovo vyzvať je kľúčové. A nemôžeme nútiť komisiu, aby prišla s nejakým legislatívnym návrhom. Avšak článok 11 hovorí o právnych aktoch. A pokiaľ nie sme keďže nie sme spokojní s tým, že komisia nevymedzila ten pojem právny akt, Chceli by sme zdôrazniť to, že sú dva typy právnych aktov. Na jednej strane toto sú právne záväzné legislatívne opatrenia. Občania sa veľmi ťažko dopracujú k niečomu takému, predovšetkým keď si uvedomíte, že nie len Európsky parlament spúšťa rôzne legislatívne návrhy. Pre nás je ťažké zozbierať milión podpisov a spustiť takúto iniciatívu. Ale taktiež sú to aj iné právne akty a to sú nelegislatívne opatrenia. Tie nie sú právne záväzné, ale sú to odporúčania stanoviská, ktoré taktiež idú z pera európskej inštitúcií. Myslíme si, že parlament by taktiež mohol tlačiť na presadenie nejakých povinných nelegislatívnych opatrení. Toto by mohlo vyslať silný signál v súvislosti s tým, že ECI môže viesť k nejakým konkrétnym krokom a že inštitúcie tieto iniciatívy berú vážne. Taktiež súhlasím s Marterom v tom, že Európske parlamentu má veľký priestor hrať dôležitú úlohu v súvislosti s ECI, ktoré zozbierajú milión podpisov. Taktiež si myslím, že bol dobrý nápad, aby parlament vytvoril nejaký hlasovací systém za každým, keď sa zozbiera pre ECI milión podpisov a rozhodnúť spolu, lebo ste zastupcovia občanov, takže máte silný hlas. Tak aj bolo vidieť, že priamo volení zákonodárci berú do úvahy tieto iniciatívy. Ešte na záver, len rýchlo. Myslíme si, že je dôležité taktiež e, brať do úvahy podporné infraštruktúry pre organizátorov iniciatív ECI a ako hovorím, tu podporujem kroky komisie v súvislosti s implementáciou online e, platformy spolupráce. Myslím si, že parlament a všeobecne európske inštitúcie nesmú zabúdať na to, že organizácie občanskej spoločnosti môžu byť takými sprostredkovateľmi medzi európskymi občanmi a európskymi inštitúciami a preto my musíme byť, mať podporu európskych inštitúcií, napriek tomu, že možno niekedy vás kritizujeme, ale chceme byť sprostredkovateľmi, chceme občanom vysvetliť, že sa tu odvádza dobrá práca a že my sa im snažíme pomôcť dosiahnuť to, čo chcú dosiahnuť. Tu máme ten proces v rámci online platformy spolupráce, táto platforma bude interaktívna. Organizátori ECI a občania sa tam budú môcť dozvedieť viac ohľadom iniciatívy ECI. A nie len to, že organizátor spustil nejakú ECI, ale taktiež tam bude možnosť diskutovať o konkrétnom návrhu, dopátrať sa k nejakým sieťam, ktoré môžu spolupracovať, nájsť partnerov na vytvorenie občanského výboru. A potom tam bude ešte helpdesk, tam sa bude, budú formálne udielať e, rady, informácie, taktiež typy možno na e, dosiahnutie financovania. Myslím si, že takto sa to určite dostane k viacerým ľuďom. Ďakujem. Ďakujeme pani Lironi. To bolo veľmi informatívne. A tretím rečníkom bude pán James Ogan, ktorý prednáša v Liver- na univerzite v Liverpooli na oddelení pre právo a sociálnu spravodlivosť. Ďakujem, ďakujem aj za pozvanie. Som rád, že tu môžem byť. Pokúsim sa neopakovať to, čo už povedali ostatní, ale určite sú tu určité témy, ktoré sa opakujú, ako napríklad nadväzné kroky po ECI. Takže Samozrejme je dobré, že EÚ a ďakujeme EÚ, že zaviedla takýto inovatívny nástroj ako ECI a taktiež ďakujeme Európskom parlamentu za to, že ho podporuje. Bol čo najúčinnejší Máme určitý právny rámec, ktorý je v poriadku, ale určite sa na ňom dá ešte niečo aj zlepšiť. Sú v tom návrhu aj dobré veci. Takže teraz sa to pozrieme z právneho hľadiska. Aj poviem niečo k tomu, čo povedali už dvaja predrečníci. Budem hovoriť o niektorých právnych aspektoch, o cieľoch. Stručne sa vyjadrím niektorým prípadom k rozhodnutiam, rozsudkom, ktoré sme dostali v súvislosti s ECI. Dúfam, že to podporí našu diskusiu. Takže na čo vlastne je ECI? Len si to objasníme, väčšina z nás vie, o čo ide, ale EC je dôležitá preto, aby sa e, podporovala verejná diskusia, aby sa vytvorila agenda, program, ale taktiež hrá úlohu pri implementácii európskej politiky. Tak ako e, to stanovuje e, článok zmluvy 1.4 a taktiež príslušné nariadenie. A toto dodáva ECI v podstate charakter petície, dáva e, jej demokratický charakter, demokratickú silu, pretože to vychádza zo zmluvy, napríklad z článku 11. Máme tu aj kontroverzné aspekty v súvislosti s ECI. Čo týka reformy tu je otázka, či chcete, aby občania využívali ECI len, aby sa navýšla miera diskusie, alebo či chcete, aby občania využívali ECI aj na to, aby bližšie spolupracovali s EU inštitúciami aj v rámci zákonodárneho procesu, aby tam mali väčší vplyv. Ako Lica jasne povedala, jedným z cieľov tejto reformy bolo, aby ECI bola lepšie využívateľná a aby lepšie fungovala Určite Lisa odvedla dobrý kus práce, takže už to nebudem ďalej rozvádzať. Pár právnych aspektov. Poprvé, registrácia. Takže prvý rozhodovací bod v postupe, v postupe ECI. Tá registrácia mala byť čo najširšia, ako bolo stanovené v prípade Konstantíny. Príliš e, úzke je vyloženie ECI by išlo proti hlavnému princípu ECI, e ktorým je e, navýšiť demokratickú účasť občanov. Registračný proces by mal byť jednoduchý, je dobré, že sú tu čiastočné ECI, ktoré sa môžu teda počasťať registrovať, teda podporovať registráciu a taktiež tu vyvstáva otázka, či by komisia mala byť takým inštitucionálnym mentorom pre ECI, alebo či by tejto úlohy sa mala e, chopiť nejaká nezávislá inštitúcia, nie komisia, ktorá má na tom záujem. A čo ešte dôležitejšie v súvislosti s registráciou, tam je otázka potenciálneho konfliktu medzi E, právnymi a politickými e, aspektami. Samozrejme, môžu tu byť nejaké e, dôvody, prečo by nejaká iniciatíva mala byť z politických dôvodov odmietnutá. Teda môže tam nastať takéto pokušenie. Takže čo týka kontroly prípustnosti, tak to by malo byť posúdené iba správneho hľadiska. Samozrejme, môže sa stať, že EC nespadá do rozsahu pôsobnosti EÚ. E Takže pokiaľ chceme odstrániť konflikt záujmov, tak by sme mohli vytvoriť nejaký e, nezávislý orgán, ktorý by e, kontroloval prípustnosť ECI a myslím si, že týmto by sme zaručili mm, demokratickosť toho postupu. Čo sa týka pardon, fáze podania žiadosti, toto je to, tá najdôležitejšia fáza. Reforma ECI by tuto mohla mať najväčšiu pridanú hodnotu a možno by tam pomohlo mať veľa zmien pre tých, čo robia kampanie. veľkou zodpovednosťou tých milión podpisov, všetko to úsilie, ktoré vyvinuli, potom pretaviť e, do tej žiadosti a potom sú teda v kontakte s inštitúciami je treba zaručiť dobrú medziinstitucionálnu spoluprácu v rámci celého procesu. Pre ECI ako nástroj pokiaľ mm, nebude tento nástroj radne využívaný, tak časom môže až prípadne úplne zaniknúť. Takže tu hrá dôležitú úlohu e, komisia. Komisia samozrejme má taktiež právo na spúšťanie iniciatív. Z právneho pohľadu komisia možno mala, mohla byť teda zaviazaná spustiť právny akt. Článok 11 je v podstate len výzvou, takže komisia nie je povinná navrhnúť právny akt a ich právo na e, zahanie iniciatívy je nedotknuté. Avšak samozrejme tu otázka demokratického vplyvu ECI už o tom hovorili predrečníci. Čo sa týka toho, ako je napísané nariadenie, tak čo je kľúčové, tak e, samozrejme komisia sa musí dobrovoľne to zaujímať, ale čo sa týka nariadenia, tam sa predpokladá, že príde nejaký právny akt alebo nejaká iná právna reakcia na úspešnú iniciatívu ECI. Lisa to už trochu vysvetlila, nebudem o tom hovoriť až do detajlov. Komisia, ako bolo povedané, môže predpokladať, že by toto narušilo ich právo na iniciatívu. Tieto návrhy naďalej nepredpokladajú žiadnu povinnosť pre komisiu. Takže oni majú z právneho pohľadu právo na iniciatívu, ale komisia, pokiaľ chce toto zamietnú, tak musí to opodstatniť. Takže predpoklad, že bude e, komisia konať, súvisí taktiež aj e, s politickými krokmi. Pokiaľ by sme takýto predpoklad tam vložili, tak to bol silný signál pre európskych občanov a posilnil by inštitút ECI. Sú tu aj alternatívne spôsoby, ako postupovať. Ako ste povedali, spolupráca s Európskym parlamentom je dôležitá, je to dobrá príležitosť spojiť legitímnosť demokratického nástroja, akým je ECI, a taktiež potom parlament zvolených zástupcov EÚ. Myslím si, že toto by dodalo legitímnosť európskym diskusiám aj politickej agende. Po druhé, sú tu ďalšie iné prostriedky demokratickej spolupráce. Martin už o tom hovorí, napríklad e, s ním občanov, môže byť konzultovaný, pokiaľ samozrejme je takáto ECI, tak môžete sa pozrieť na to, nakoľko zastupuje skutočný názor obyvateľstva organizátori ECI sa taktiež môžu zapojiť do rozhodovacieho procesu. Naďalej sa budú zúčastňovať všetkých diskus, súvisiacich diskusí, možno prostredníctvom lobbystov a tak ďalej, aby samozrejme my chceme podporovať to, aby naďalej boli aktívni, pokiaľ tá ECI je úspešná. Čo sa týka možnosti zmeniť zmluvu, je to vôbec možné? Vieme, aké sú argumenty nerobiť to. A, ale z právneho pohľadu je to možné, ale nie je to až také jednoznačné. Možno by sme mohli dospieť eh, k takémuto argumentu a síce, že ECI môžu byť využité na to, aby sa zmenila zmluva. Máme tu samozrejme rámec povinnosti komisie. Článok 48 zmluvy Európskej únie dáva komisii právomoc navrhovať zmenu zmluvy. To znamená, pokiaľ by prišiel návrh od občanov, ktorý by navrhli, komisia by to urobila, tak toto by spadalo do ich kompetencie. Druhá vec je, že pokiaľ by takýto návrh na zmenu zmluvy bol za účelom implementácie zmluvy, ako sa hovorí v článku 482 zmluvy Európskej únii. Toto je už trochu menej jasné, ale dalo by sa predpokladať, že jedna časť zmluvy by mohla byť zmenená, aby sa lepšie dala implementovať nejaká iná časť zmluvy. Takže v podstate môže mať aj argument, ktorý by podporoval prípadnú zmenu zmluvy, pokiaľ by ním napríklad bolo to, že by to posilnilo ten demokratický aspekt. Ešte na záver stručne niektoré aspekty v rámci e, súdnych prípadov pokiaľ máte otázky, pýtate sa. Bolo 6 prípadov, tie dva najznámenejšie sa týkajú um, safe packu pre e, občany, ob, e, pardon, pre menšiny a potom TTIP. Tieto prípady zdôraznili, že politická a právna úloha komisie pri registrácii um, teda je taká, aká je, Ďal tam boli ďalšie aspekty, ktoré z toho e, vyplynuli. Právne akty sú zatiaľ definované e, široko a zahrňajú aj právne nezáväzné legislatívne akty. Tie taktiež teda spadajú pod ECI. Demokracia je taktiež dôležitá pre interné a externé záležitosti, takže nie je dôvod, prečo by ECI v tomto zmysle mala byť nejakým spôsobom obmedzená. A samozrejme treba zdôrazniť demokratickú dôležitosť Európskej občianskej iniciatívy v týchto krokoch. Avšak súdny dvor zdôraznil, že demokratická participácia európskych občanov nemôže zasahovať e, a obmedzovať e, kompetencie jednotlivých orgánov. To znamená, že akékoľvek rozhodnutie musí byť prijaté zohľadom ohľadom na tento princíp. Takže ja by som sa tu zastavila a očakávam vaše otázky. Ďakujem veľmi pekne. E, všetci ste boli veľmi jasní a zrozumiteľní. Som si istý, že tu bude mnoho kolegov od e, kolegov. A v prvom rade by som e, pozvala Pála Valencu, ktorá, ktorý je spravodajcom za náš výbor. Ďakujem veľmi pekne, pani predsedníčka. Kladiem si otázku, či tento návrh komisie je dostatočný, aby splnil kritérium prípustnosti a e, sflexibilnil ho, aby umožnil e, viacerým iniciatívam registrovať sa. No ale v prvom rade, aby to viedlo e, k efektívnym následným e, krokom. Ale mám aj druhú otázku. E, Kladiem si otázku, či úloha občianskej spoločnosti v rámci e, komisnej duálnej úrohy, kedy rozhoduje o prípustnosti a samozrejme aj o následných právnych krokoch, je e, niečo, čo je problematické. Pýtam sa na to aj komisie, e, ak by chceli k tomu niečo dodať, ale chcel by som počuť aj váš názor. Ďakujem veľmi pekne a za výber AVKO pán Šefin. Ako spravodajca, nech sa páči, máte slovo. Ďakujem veľmi pekne, pani predsednička. Ďakujem za tú možnosť sedieť tu e, za predsedníckým stolom. E, chcel by som sa poďakovať všetkým trom účastníkom za veľmi jasné a zrozumiteľné prezentácie. Samozrejme, vyvstávajú mnohé e, otázky, niektoré dôležitejšie ako tie druhé. Myslím si, že sa treba vyjadriť k niečomu, čo povedal pán James. Úloha ECI sa má týkať implementácie politík, ale ja by som dodal aj funkciu mobilizácie občanov a zvyšovanie povedomia. Čo je e, samozrejme uložené implicitne, nie explicitne, ale myslím si, že by je to niečo, čo by sme nemali zanedbávať. Ak jeden občan povie e, komisii, e, tak prečo nerobíte toto, tak samozrejme je to možno rovnako závažné, ak to povie milión ľudí, ak sa nám niekedy vôbec tento milión podarí dať dohromady a z týchto troch prezentácií vyplýva aj problém nezávislého orgánu. Viem, že je to nesmierne dôležité, ale myslím si, že zároveň je to otázka, ktorá je veľmi e, želateľná v rámci demokratickej teórie. Nemôžete fungovať ako sudca e, v prípade, v ktorom figurujete. Myslím si, že to je bežné vo všetkých e, právnych usporiadaniach. Na druhej strane, myslím si, že by si to vyžadovali akt seba obmedzenia zo, stre, zo strany komisie. A mm, ak sa vydáme týmto smerom, bude to veľmi náročné. A samozrejme, je to problém monopolu iniciatívy. A myslím si, že ste na to odpovedali veľmi jasne. Je tu taká sivá zóna, ale tá sivá zóna je pomerne veľká a pomerne sivá ale e, mali by sme s tým niečo robiť. Myslím si, že si to vyžaduje aj vôľu, a to znamená politickú vôľu, e, jednať zo strany komisie. No. A vzhľadom na to, že sme na tom pracovali nielen v tomto e, parlamente a v tomto mandáte, ale počas aj predchádzajúcich volebných období, komisia nikdy nemala nejaký veľký záujem, aby e, tento nástroj fungoval, aj keď vždy hovorila, že áno, musíme priniesť Európsku úniu bližšie k občanom. Takže toto je taká drobná otázka a zaujíma nás, ako komisia odpovie. To je veľmi zaujímavá, otázka, zaujímavý otáznik. Ja si myslím, že e, zastavme sa tu a pozvala by som všetkých, aby ste reagovali na otázky spravodajcov a potom e, si urobíme druhé kolo otázok, pokiaľ je to tak v poriadku. Môžem teda začať, začať. Ďakujem veľmi pekne za otázky. Myslím si, že sa budem zaoberať e, dvomi otázkami a to je otázka prípustnosti a otázka, či je komisia tým správnym orgánom, aby kontrolovala túto prípustnosť e, vzhľadom na to, e, že to je aj keď iba čisto legálna právna kontrola, e, avšak v podstate je to stále komisia, ktorá rozhoduje o politických následných krokoch, s ktorými môže, ale nemusí byť spokojná. Možno nie z právneho hľadiska, ale e, čisto e, z principiálneho hľadiska nie je vhodné potom a zda tieto funkcie miešať. Neviem, či môžeme hovoriť o konflikte záujmov v tomto prípade, ale chcel by som tu zdôrazniť, že e, existuje súdne posúdenie administratívneho posúdenia prípustnosti. To rozhodnutie máme k dispozícii, keď e, komisia e, zamietne iniciatívu e, vo fáze registrácie. Avšak to isté sa nedá povedať o následnej fáze. A samozrejme, to je tu, sa poukazuje na nedostatočný mechanizmus zodpovednosti eh, pri následných krokoch. Eh, tu sa musíme nad tým zamyslieť, pretože musíme vedieť, čo sa bude diať ďalej, eh, pretože komisia odpovedá písomne a pre mnohých ľudí sa celá táto záležitosť skončí týmto momentom. Na to by som chcel e, zdôrazniť. A v druhom aspekte je záležitosť e, toho, čo je vlastne tým konečným cieľom týchto európskych občanských iniciatív. Je to pokus o lepšiu inklúziu, zvyšovanie povedomia alebo zmes všetkých týchto snách Avšak je to vysokoprofilový nástroj a je pre organizátorov a pre občanov je dôležitá iniciatíva do tohto nástroja a ktorá si zároveň vyžaduje zdroje. Ale pokiaľ máte férovú e, možnosť, tak by ste mali využívať e, takýto nástroj na využívanie zmien politik. A samozrejme by som vyzval vás ako Európsky parlament, aby e, tieto diskusie e, boli podporené nástrojmi, ktoré uľahčujú tie, túto diskusiu a podporili európskych občanov e, v ich snahách. Samozrejme, toto je koniec môjho príspevku a k vašim otázkám a samozrejme teším sa na ďalšie. Ďakujem veľmi pekne. V prvom rade čo sa e, týka konfliktu záujmov. Nazvime to takto, konflikt záujmov. E, súhlasím s Martinom, že v minulosti sme boli svedkami toho, že súdny dvor hral úlohu v tom, ako sa rozhodovalo o zmene výstupu. Áno, a samozrejme to je problém. Je naozaj komisia e, tou inštitúciou, e, či sa ECI zaregistruje alebo nie? Myslím si, že sme zaznamenali veľmi veľké zlepšenie v tej čiastkovej registrácii, pretože na začiatku Európskej občianskej iniciatívy e, Mm, pozostávali z jedného alebo dva bo, z dvoch bodov, eh, ktoré neboli v súlade s kritériami Európskej občasnej iniciatívy. A namiesto toho, aby komisia buď zamietla alebo prijala celú iniciatívu, teraz môže to čiastočne registrovať, aby aspoň niektoré body toho návrhu boli zaregistrované ako Európska občianská iniciatíva. Eh, online eh, kolaboratívna platforma bude mať právnu pomoc e, pri registrácii. Nie je to úplne formálna e, právna pomoc, je to e, právna pomoc od nás ako ECASu, ako Európskej občianskej akčnej skupiny, aby sme mohli po pomôcť občanom registrovať ich návrhy. Možno toto by sme mohli vnímať ako prvý krok e, k tomu, že tieto, in, tieto iniciatívy nebude posudzovať iba komisia, ale aj tretie nezávislé strany. E, podľa mňa e, účelom ECI sa môže vnímať ako zvyšovanie povedomia o európskych politikách a samozrejme takisto aj o európskej verejnej sfére, pretože toto je v súčasnosti jediný nadnárodný mechanizmus, ktorý máme k dispozícii a vyžaduje si to veľmi úzkú mieru medzi občanmi a členskými štátmi eh, na práci na jednom cieli. A vysiela to naozaj veľmi silné posolstvo a tento mechanizmus bol vystavený eh, častej kritike, ale ja organizátorom hovorím, čo môžu a čo ne, nikdy nedosiahnu a častokrát sú títo e, toho vedomí, pretože e, častokrát títo e, organizátori využívajú Európsku občianskú iniciatívu ako nástroj na zvýšenie povedomia, na to, aby na problém poukázali pretože to skôr používajú na vyslanie určitého posolstva. A toto je veľmi dôležitý aspekt. No a v treťom bode, ktorý sa týka e, prizvania komisie, myslím si, že e, nakoniec všetko bude závisieť od politickej vôle. Ale nie len politickej vôle komisie, ale aj členských štátov a politikov vo všeobecnosti. Ale ako som povedala, myslím si, že toto predstavuje naozaj obrovskú príležitosť pre Európsky parlament aby zaujali postoj a preukázali e, komisii, že zvolení poslanci Európskeho parlamentu s tým môžu niečo robiť. Ďakujem veľmi pekne za otázky. Aby som to zopakoval, politická vôľa komisie je absolútne nevyhnutnou ingredienciou. Povaho, povaha EÚ je nesmierne dôležitá v prípade európskych občanských iniciatív a komisia tu hrá nezastupiteľnú úlohu Nechcem povedať, že úloha komisie je bezprecedentná v celom svete, ale v zásade áno. A, a to, že tieto e, iniciatívy neposudzuje nejaká nezávislá komisia, ale práve Európska komisia má svoje dopady. Mm, čo sa e, týka prípadu TTIP, respektíve e, tá súdna možnosť e, vyriešila ten zdanlivý konflikt záujmov v tom e, prípade. Samozrejme, e, rýchlosť, ktorou súd rozhoduje, je samozrejme problém, predovšetkým pre organizátorov kampane, aj keď aj tam došlo k určitým zmenám. Takže tento konflikt záujmov tu asi ostane. Ak by sa dal odstrániť, tak by to bolo samozrejme dobré, pretože odstránenie akéhokoľvek potenciálneho konfliktu záujmov je dobrá vec. A samozrejme cieľom je predovšetkým uh, zvyšovanie povedomia, kampaňovanie a zvyšovanie, eh, zvyšovanie povedomia o danom probléme naprieč národmi členských štátov EÚ. Ešte jeden dodatočný bod k tej následnej fáze. Samozrejme sú tu určité medzery v očakávaniach. Samozrejme ľudia, ktorí organizujú kampane, chcú všetko. Samozrejme komisia má svoje vlastné politické procesy, takže existuje tu určitá medzera medzi e, tým, čo organizátori iniciatívy očakávajú a medzi tým, čo správne orgány považujú za e, realistické. No a samozrejme, Eh, keď organizátori si povedia, zozbierali sme 2 milióny podpisov a napriek tomu komisia nič nerobí. Samozrejme, niektoré eh, nástroje by mali eh, túto medzeru uzatvoriť a vtiahnuť občanov viacej do týchto inštitucionálnych rozhovorov. Myslím si, že to v konečnom dôsledku môže viesť k tomu, že Európska občianská iniciatíva bude posilnená. Ďakujem, ďakujem veľmi pekne, výborne, pani Spinelli. Ďakujem veľmi pekne, pani predsednička. E, chcela by som sa poďakovať e, všetkým rečníkom, e, ktorí odprezentovali svoje stanoviská. A chcela by som počiarknúť niekoľko bodov a, a zda položiť aj nejakú otázku. V zásade vec, ktorá mi robí starosti, je práve Eh, zdravotný stav Európskej občianskej iniciatívy, ktorý by sa dal prirovnať k závažnej chorobe, pretože z týchto občianskej iniciatívy sa stáva iba akási hračka v rukách komisie, aby sme mohli iba dať občanom zdanie toho, že participujú na verejnom životom, ale v skutočnosti eh, je to iba zabetonovanie politík, ktoré presadzujú buď členské štáty alebo komisia. Toto nebezpečie je pre mňa nesmierne vysoké a závažné. A chcela by som sa spýtať preto, akým spôsobom sa môžeme vyhnúť tomu, že Európska občianská iniciatíva sa zmení iba na sofistikovanejšiu e, verziu e, obyčajných, bežných petícií. Toto je veľmi zložité, ako vysvetliť občanom. Avšak e, ak chceme tento nástroj brať vážne a e, zmeniť ju na zbraň v rukách občanov. Potom, podľa mňa, niekoľko opatrení bude musieť byť prijatých a samozrejme zdôraznených aj v správe parlamentu. A tieto opatrenia sú e, v prvom rade a na prvom mieste je, je limitovať exkluzívne kompetencie komisie o rozhodovaní o prípustnosti európskych občianských iniciatív. A musíme sa samozrejme vyhýbať konfliktu záujmov a samozrejme prinásť tieto kompetencie o rozhodovaní o prípustnosti tretiemu nezávislému orgánu A posledným rečníkom bol profesor Jones, ktorý by, mohol byť, e, ktorý by mohol vysvetliť, čo by mohlo e, byť tým nezávislým orgánom a akým spôsobom sa prepojí tento tretí orgán. Ďalším dôležitým opatrením je flexibilná interpretácia rozsahu Európskej občianskej iniciatívy, predovšetkým čo sa týka redefinovania právneho aktu, a to takým spôsobom, aby zahrňoval aj prípravné akty pri pripravovanej legislatíve. A takisto možnosť zmeniť niektoré právne úpravy. Pretože práve e, pozmeňovacie návrhy, ktoré by sa viazali k základným e, zmluvám, a teraz hovorím o článku 3. Toto sa mi zdá veľmi zaujímavý e, bod. Chcela by som vedieť, akým spôsobom sa môže využívať táto časť zmluv na to, aby sa takéto opatrenia schválili. Ja som naozaj za ten fakt, že komisia by mala mať e, príležitosť a povinnosť odôvodňovať zamietnutie registrácie občianských iniciatív. Ale mali by sme zároveň pripustiť, aby aj tretí orgán mohol do tohto vstupovať. Nemusel by to byť nevyhnutne ombudsman. A samozrejme čiastková registrácia, iniciatíva, e, ktorá je obsiahnutá v návrhu, je v poriadku. Ja som s tým veľmi spokojná, ale v konečnom dôsledku to nie je toto, čo e, z Európskej občianskej iniciatívy urobí niečo viac ako iba hračku. Ďakujem veľmi pekne, Barbara. E, a ja si môžem vždy rada, keď kladete otázky. A teraz by som požiadala páni Terika Brasa, aby sa ujal slova. Ďakujem veľmi pekne, pani predsednička. Ja budem veľmi stručný, pretože niektoré veci už boli povedané a už som to opakoval niekoľkokrát. Avšak myslím si, že je to tak dôležité, že ich opätovne zopakujem. Myslím si, že návrh komisie obsahuje niektoré zaujímavé body, ale ja ich nebudem spomínať. Štyri body e, sú, štyri body sú nesmierne dôležité pre skupinu zelených. E, komisia zachováva to veľmi obmedzené znenie namiesto toho, aby prijala e, všetky Európske občianske iniciatívy, ktoré sú v kompetenciách komisie na schvalovanie nových právnych aktov, ako aj na eh, iniciatívy na revíziu existujúcich právnych aktov, rovnako ako aj na revidovanie zmluv. A takisto aj eh, tento návrh bol opatovne zopakovaný, aby tu bol nezávislý orgán, ktorý by posudzoval registráciu ob, e, občianskej iniciatívy. A to nebolo odrazené v návrhu komisie. A naša skupina navrhla, a to po tretie, a očakávame návrh E, právneho aktu od komisie, aby sa posilnilo znenie, a to tak, aby sa zabezpečilo, že komisia odôvodní v plnej miere e, v prípade, že komisia nepríjme následné kroky po iniciatívy a samozrejme tu musí byť aj následné kroky od Európskeho parlamentu. A tu musí byť debata, e, prebehnúť debata v plenárke a samozrejme nasledovať hlasovanie o uznesení, či je potrebné navrhnúť právne akty plus možnosť predkladať vlastné iniciatívy z legislatívneho hľadiska v prípade, že komisia nereaguje. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem pekne. A teraz by sme mali naozaj čo najrychlejšie odpovedať na tieto dve otázky. Čiže, pán Degrud, začnite. Boli to skôr vyhlásenia, takže zareagujem na to, čo hovorila pani Pinelli. Nechceme, aby sa z ECI stala petícia ako taká, ako zachovať vysoký profil ECI. Podarí sa to len, keď to bude zmysluplné, keď naozaj sa po- dostane z dôveryhodnej spätnej väzby ECI. V tejto chvíli sú to uh, uzavreté schôdze s komisiou, ale je dôležité, aby boli verejné tieto schôdze, aby tu boli schôdze s Európskym parlamentom. Keď chceme, aby ľudia boli entuziastickejší, potrebujeme viac nástrojov na ochranu. Čiže opakujem to, potrebujeme verejné vypočutie po e, úspešnom schválení ECI, vypočutie v parlamente, to je naozaj dôležité a myslíme si, že parlament by tiež mal pokračovať v diskusii s organizátormi ECI, ktorí by mali mať zaangažovaný štrukturálnym spôsobom a taktiež je dobré, aj keď Európsky parlament už má právomoci organizovať verejné vypočutia alebo písať e, e, správy, ale nie je to nič štandardizované, takže nemalo by to byť tak, že Európsky parlament bude hlásovať o tom, či nejaká petícia alebo nie bude mať pozornosť, ale malo by to byť štandardizované, že každá, každý sa dostane takéto pozornosti. Tých otázok bolo veľa, boli rôznorodé, čiže ja len eh, tak zhrniem svoje stanovisko. Pokiaľ ide o ten test eh, právnej e, spôsobilosti, tak mám obavu, že pokiaľ v tejto chvíli je to komisia, ktorá registruje ECI, ale nedochádza k ničomu konkrétnemu. Obávam sa, keby to robila tretia strana, tak to bude takmer nemožné, aby naozaj komisia niečo konkrétne po úspešnom schválení robila. Tento rok vravia, že je to možné, majú nejakú predstavu, ako by to dosiahli, ale pokiaľ by to mala robiť tretia strana, pravdepodobne by to bolo ešte náročnejšie a neprikláňala by som sa k tomu. E, myslím si, že tá online platforma na spoluprácu je dobrý nápad. Tam tretia strana môže poskytovať poradenstvo, môže e, spolupracovať s komisiou. Je to však pilotný projekt, takže uvidíme, ako sa to bude vyvíjať. No a tak vo všeobecnosti som prekvapená, že sa tak veľa poslancov vyjadrilo, že ECI nefunguje, považuje sa to za nejakú hračku. My ako organizácie občianskej spoločnosti s tým absolútne súhlasíme. A ja by som vám naozaj chcela poradiť, aby ste nečakali na komisiu, aby na toto poukazovala. E, urobte to vy. Buďte parlament, buďte tí priekopníci, ukážte, že otvárate VU dvere pre e, demokraciu. E, občania volili vás, nevolili priamo komisiu. Vy zastupujete občanov, takže som rada, že hovoríte, že ECI je e, hračka, ale toto je teraz vaša chvíľa, kedy môžete ukázať komisii, že beriete hlasy občanov vážne. Takže ja som absolútne za to, aby sa to riešilo na plenárke a aby sa o tom hlasovalo. E, a ukážete komisii svoje stanovisko. Vždy môžete ešte stále hlasovať proti ECI, aj keď má milión podpisov. A keď vravíte v tejto chvíli, že to je hračka, tak je teraz na vás, aby ste ukázali, že to hračka nie je. Neviem, ako môžem potom to pokračovať, Eliza, bolo to naozaj veľmi výrečné. No mám niekoľko pripomienok. Bola tu otázka týkajúca sa nezávislého orgánu. Pokiaľ by EÚ naďalej pracovala na demokratických princípoch a mala nové nástroje, ktoré by v budúcnosti používala, článok 11 bude rásť, tak otázka nezávislých orgánov bude musieť byť opätovne otvorená, pretože ECI je len jeden príklad. Pozrieme sa do budúcna 20-30 rokov určite budú existovať ďalšie nástroje, ktoré si budú vyžadovať, aby nezávislý orgán spravoval takéto demokratické procesy. Hovorili sme o zmene zmluvy, bolo by to veľmi dôležité, pokiaľ by sa komisi- e, komisii dostal takýto návrh na stôl, tak to nemusí e, vôbec posunúť rade. Čiže ja absolútne súhlasím s tým, že áno, je to v rukách parlamentu, aby podporil E, túto situáciu. Ďakujem vám veľmi pekne, že naozaj tak dôverujete e, poslancom zvoleným do tejto inštitúcie. Chcela by som vám teraz predstaviť Danutu Hupner, e, ktorá je predsedničkou výboru, s ktorým spoluorganizujeme toto zasnutie, takže ja vám um, symbolicky odostávam slovo, aby ste predsedali druhej časti panelu. Ďakujem za kladivko, ale nebudem ho potrebovať publikum je naozaj veľmi disciplinované. Chcem vás všetkých pozdraviť a chcem vás informovať, že prejdeme na druhý panel, ktorý sa týka aktuálnych skúseností z ECI. A chceme hovoriť o tom, čo je dôležité pre ľudí tu v Bruseli. Myslím, že by sme sa mali poučiť nielen z európskych, ale aj z národných skúseností a mali by sme sa opäť poučiť nielen z tých vecí, ktoré nefungovali, ktoré sa nepodarili, ale aj z toho, čo funguje dobre. Preto dúfam, že v tomto druhom paneli e, získame veľa dôležitých e, informácií. Chcela by som povedať, že už od úplne prvého dňa e, tohto volebného obdobia Európskeho parlamentu, John, hovorím trošku aj v tvojom mene, sme naozaj pozorne sledovali, čo sa deje z ECI. Je naozaj pre nás dôležité, aby občania boli zaangažovaní v rozhodovacích procesoch, aby pomáhali e, formovaniu Európy, aby viedli dialog s európskymi inštitúciami a my sme samozrejme vnímali, sledovali ECI a revíziu za posledné roky. George pripravil uznesenie pred pár rokmi a potom sme sa tomu ďalej venovali, stretli sme sa s Francom Dimom tiež sme tam riešili práve ECI a zdieľali sme s komisiou stanoviska, ktoré sme mali e, od vás, z vašej strany. A dnes e, máme nielen skúsenosti z diskusí a z toho, čo vieme od vás, od ľudí z praxe, od expertov, ale máme aj dôležitú, e, dôležité rozhodnutia súdneho dvora, čo je dôležité, keď budeme hovoriť s komisiou e, o požiadavkách na registráciu, objasňuje to tiež povahu iniciatív, ktoré sa dajú, môžu registrovať a taktiež to e, objasňuje formu oprávnenia pri vydaní rozhodnutia. Máme tu návrh k dispozícii, John o ňom bude neskôr hovoriť a budúci týždeň sa AVKO e, bude práve o tejto správe, o tomto návrhu správy rozprávať. Blížime sa k plenárke, budeme o tom hlasovať. Dúfame, že návrh komisie v pozmenenej forme, tú, ktoré sme sa my prepracovali, bude lepším e, návrhom a preto by som vás chcela všetkých kolegov vyzvať. Je tu pán Iman Zbradek z Lotyšska, potom Right to Water, ECE, Willem Kudrian a pán Baláš Tarnok z asociácie Rakoci z Maďarska. Takže najprv Evans, Brajdax. E, myslím, že rečnické časy ostali nezmenené, takže môžeme pokračovať. Ďakujem. Som rád, že tu môžem byť. Ďakujem za pozvanie. Som rád, že sa môžeme s vami podeliť o svoje skúsenosti. A verím, že niektoré skúsenosti, ktoré sme dosiahli na národnej úrovni, sa podarí e, rozšíriť. Dnes som tu preto, aby som stručne vysvetlil, kto sme, čo robíme a ako to robíme. No a potom by som chcel hovoriť o e, výsledkoch, alebo teda o tom, ako by to mohlo fungovať na európskej úrovni, a o tom, Prečo to funguje v, v Latišsku. Manebos Detelva je e, platforma pre občianskú iniciatívu. Už skoro bude mať 7 rokov. V rámci tejto platforme sa môže akýkoľvek občan, e, ktorý je starší 16 rokov, môže prispieť myšlienkou, nápadom Nemusí to byť v právnom jazyku. My potom e, robíme kontrolu kvality toho, čo občania zaslali a zverejňujeme to. Nepíšeme ten text sami, ale pripomienkujeme ho, podporujeme. Je to efektívny spôsob, ako občania už počas 7 rokov mali možnosť ovplyvňovať a meniť právne predpisy v Lotyšsku je to digitálny mechanizmus na každodennej báze a nie je to len pre pár ľudí, je to naozaj pre e, bežných občanov, nie je to len pre aktivistov, to je pre nás veľmi dôležité. Nie je to len pre tých, čo by si tak či tak našli cestu. Pretože aktivizmus sa nedá udusiť, ten si nájde cestičku aj cez najkomplikovanejšiu byrokratickú džungľu. Ale obyčajní ľudia, ktorí na to nemajú čas, už ich nebaví, E, demokracia nebaví ich voliť, ale e, nám na nich záleží, pretože stále menej a menej ľudí chodí voliť a my by sme tomu chceli zabraniť a chceme, aby stále viac a viac ľudí sa venovalo demokratickým procesom a zatiaľ to funguje. Z hľadiska úspechu a výsledkov 50% občianskej iniciatívy, ktorá získala hlas v parlamente. Teda tak, 50% našich e, iniciatív bolo pozitívne schválené v parlamente. Aj čiastočné víťazstvo je víťazstvo. tejto chvíli sa nám podarilo dopracovať k 17 alebo 18 zmenám v zákonoch. Keď sa na to pozrieme z globálneho hľadiska, tak je to výborné, pretože 70% populácie aspoň raz navštívilo platformu. Samozrejme, nie všetci návštevníci hlasovali. Hlasovalo reálne 120 tisíc ľudí čo je 15 ľudí s eh, volebným právom. Pokiaľ viem, je to najvyššie číslo na svete. A potom máme, my predstavujeme jeden nezvyklý model, sme finančne nezávislí, 28 tisíc ľudí nám venovalo nejaké sumy, mikrosumy eh, E, sú to sumy ako 2 eurá alebo 50 centov, ale ide o to, že v demokracii by nemalo ísť o to, kto má e, tučnejšiu peňaženku. Malo by to byť o niečom inom. Takže sme veľmi radi, že nás tisíce ľudí podporujú aj finančne, čo nám umožňuje naďalej existovať. Sme stále silnejší, máme lepšie a lepšie výsledky každým rokom. Hlasovalo aspoň 220 tisíc ľudí raz, 150 tisíc hlasov. Hm, hovorím o krajine, ktorá má 2 milióny obyvateľov. Pokiaľ ide o ten mechanizmus, tak ľudia napíšu svoj nápad, my urobíme tú kontrolu kvality, zverejníme to, potom začne zbieranie hlasov. Keď získame 5000 eh, hlasov, tak potom je právne, právny predok je taký, že parlament to musí preskúmať a hlasovať o tom. A parlament viackrát prijal iniciatívu, aj keď už mala iba 1000, 2000, 3000 hlasov, podpisov, Proste pokiaľ si niekto v parlamente myslí, že je to z politického hľadiska dôležitá téma, tak sa tomu venujú, pretože 10 tisíc podpisov je pre občianskú iniciatívu veľmi vysoké číslo. Je to pol percenta populácie, čo je naozaj veľa. Ale pokiaľ sa nám podarí e, získať 10 tisíc podpisov, tak je to veľký mandát, ktorý je ťažké ignorovať. Áno, občas sa stane, že sme smutní, že dojde k odmietnutiu iniciatívy, ale globálne, z globálneho hľadiska sme pomerne úspešní. Takže pozrieme sa na to, ako to funguje v porovnaní s inými platformami. Prečo Lotyšsko urobilo niečo, čo pokiaľ vieme 99 podobných platform 99% podobných platform nedosiahlo Poprvé sú to myšlienky, nápady, nie sú to právne texty. To okamžite navyšuje počet e, ľudí, ktorí sa môžu zúčastňovať. Potom máme bezpečné nástroje autorizácie, čiže nemôže dochádzať k falšovaniu a tie podpisy sú naozaj dôveryhodné. Pritom viem, že existujú platformy, kde skript stránok umožňuje navyšovať počet podpisov. Je to aj v starších krajinách EÚ, pokiaľ viem. Ak dovolíte, myslím, že vo Fínsku opozícia v parlamente tak povediac sprevzala záštitu nad iniciatívou z občianských platform, čo znamená, že už to nie je občianská platforma, ale je to hnutie politickej strany. Aj my máme iniciatívy zo strany politických strán, ale darí sa nám ich úspešne obmedzovať. A keď o tom, keď o tom hovoríme v porovnaní s tým, ako dnes funguje ECI, tak my naozaj fungujeme na základe E, komunikácii médií, pomáhame autorom, aby naformulovali to posolstvo tak, aby to e, prevzali my, médiá. My samozrejme nemáme peniaze na marketingový reklamný priestor, ale pomáhame tie posolstva naformovať tak, aby boli zaujímavé, aby sa za to politici postavili. Takže snažíme sa vlastne občanom dať PR er myšlienky, ktoré si za normálne okolnosti. E, treba kúpiť za peniaze, ale občania to majú zadarmo. Preto je pre nás ťažké poskytnúť naše know-how iným krajinám, pretože štandardne ľudia v mimovládnych organizáciách nie sú veľmi dobrí v e, príprave nadnárodných kampaní či marketingových činnostiach, ale jednoducho ľudia z PR sú tak drahí, že my si ich kúpiť nemôžeme, tak to takto robíme. Vidím, že už um, sa mi končí režnícky čas. Tak ako dostať ECI z tej svojej aktuálnej pozície a urobiť z toho uh, funkčný nástroj pre priamu demokraciu? Poprvé, treba to zamerať na spotrebiteľa. Štandardný užívateľ je na platforme 3 minúty. Isté existujú superaktivisti, ale priemerný občan na toho nesmieme zabúdať, ten tam strávi 3 minúty a tie musia byť zmysluplné. Test, text musí byť zrozumiteľný, musí, aj to povolenie musí byť, či overenie identity musí byť si neprestrelné, ale jednoduché. Potom systém kontroly kvality. Zverejňujeme 30 z toho, čo dostaneme, iste ľudia vravia, že sme agenti z Kremľa alebo z Washingtonu, ešte stále nehovoria, že sme čínsky agenti. Avšak nevidia ten úplne najhorší obsah, ktorý my by sme nikdy nezverejnili. E, je potrebné preskúmať, aký prípadný vplyv môže mať ECI. Toto by potom mal dobrý spôsob, ako riešiť tieto iniciatívy. Ďalšia dôležitá vec, ECI musí vychádzať z národnej úrovne smerom hore. Na európskej úrovni je len pár ľudí, e, ktorí vedia o nejakom európskom priestore pre informácie. V Španielsku, v Polsku, v Lotyšsku máme informačné priestory, a len v nejakých detailoch sa prekryvajú. Takže netreba tam mať najprv na vnútroštátnej úrovni e, prítomnosť a potom na európskej. Nemôžete očakávať, že občania to budú príjmať, pokiaľ na vnútroštátnej úrovni o tom sa nehovorí. Takže v prvom rade na vnútroštátnej úrovni, to je to najdôležitejšie. Ešte chvíľka. Rada Európy a národné iniciatívy. My si myslíme, že v desiatich krajinách majú, alebo by mali mať fungujúce národné platformy a toto by stačilo, aby sa zaoberali európskym obsahom. My samozrejme vychádzame z lotišskej skúsenosti 10 tisíc podpisov je dosť, takže na európskej úrovni by to malo byť 2,5. Takže aký by bol mandát pre reformy, návrhy? Možno by Európska komisia mohla vytvoriť nejaké nové návrhy, predstavy ohľad napríklad spoločného veliteľstva eh, pre armádu EÚ, ale tam by bolo treba 2,5 milióna podpisov. Takže na záver ešte mám dve otázky. Máme príslušný marketing v krajinách, kde chceme implementovať e, funkčné európske iniciatívy a taktiež rešpektuje sa to, že je tu tlak zo strany verejnosti. Pokiaľ áno, tak jasné, že je to dosiahnutelné a ani si to nevyžaduje možno nejakých 5 alebo 50 rokov nejakých procesov, aby sme sa tam dostali. Takže lotišský príklad to už je praktický príklad. Máme aj konkrétne záznamy, čísla, môžeme vám ukázať, ako sa to dá urobiť jednoducho. Taktiež samozrejme sú tam oficiálne aspekty a štandardy, ale takto sa v podstate dôvera a angažovanosť nedarí vybudovať. Ďakujem. Ďakujem. Teraz Jan Willem Gudrian. Ďakujem. Dobre popoludne, ďakujem za toto pozvanie. Je to poprvýkrát, čo som bol sem pozvaný do Európskeho parlamentu. Som podpredsedom vôbec prvej európskej, pre úspešnej európskej iniciatívy. A taktiež organizácie, ktorá je za touto iniciatívou, ktorá stojí za touto iniciatívou. Chcem poďakovať mnohým europoslancom a ďalším aktivistom v oblasti demokracie, ktorí nám pomohli to všetko rozbehnúť a dostať sa tak, kam sme chceli, lebo samozrejme sme boli takými priekopníkmi a taktiež sme pyšní na to všetci, čo sme dosiahli a všetci to, čo tu sedíme, tak samozrejme podporujeme občanské iniciatívy ktoré nedávno sa opäť objavili, napríklad smernica o pitnej vode a taktiež pán podpredseda Timmermans pyšne oznámil, že po piatich rokoch komisia reaguje na Európsku občanskú iniciatívu. Takže len histórii Európskej občanskej iniciatívy Právo na vodu. Mnohí zabudajú, že toto je iniciatíva, ktorá vyvstala po rôznych vnútroštátnych problémoch, potom sa to dostalo na európsku úroveň. Boli tam problémy ohľadom otázky vody a to, aby zostala vo verejných e, rukách. Voda je verejným, verejný statok, nie je to komodita. Toto sme chceli presadiť a Vyzvali sme Európsku komisiu, aby navrhla legislatívu, ktorá by e, implementovala to, e, čo hovoria aj dokumenty OSN, že človek má právo na čistú pitnú vodu. Smernica o pitnej vode čiastočne reaguje na našu iniciatívu, aj keď nie 100%. Taktiež sme európske inštitúcie a členské štáty vyzvali, aby zaručili, že všetci obyvateľia budú mať dostupnú vodu a taktiež e, e, hygienickú infraštruktúru. Ten aspekt sa zatiaľ neriešil, aby táto oblasť nepodliehala pravidlám interného vnútorného trhu, aby tam nenastala príšná liberalizácia a služby vodohospodárske tiež nie sú súčasťou vnútorného trhu, takže toto je taktiež úspech našej iniciatívy a taktiež chceme, aby Európska únia zaručila všeobecný e, prístup k vode a hygienickej infraštruktúre. Takže máme už určité úspechy, ktoré sa nám podarilo dosiahnuť. No a chcem povedať, že sme mali takmer 1,9 miliónov podpisov pre túto iniciatívu a vy, čo tu sedíte, si možno spomeniete, že komisár Barnier vylúčil ehm, túto tému zo smernice o verejnom obstarávaní. To bolo v roku 2013. No a vieme, že tí, ktorým sa nepodarí niečo presadiť, tak sa zase vrátia. A vidíme, že Európska komisia začala pripravať svoj boj proti tomuto, aby sa, boj za to, aby sa o tom začalo opäť diskutovať. Ďalej, tiež diskusie to boli ohľadom obchodu vo vodospodárskej oblasti. Tam sa nám podarilo dosiahnuť, ako som povedal, že tam nenastane liberalizácia. A taktiež Naša iniciatíva dosiahla veľký úspech na národnej úrovni, v mnohých krajinách, v Slovensku napríklad. Tam právo na vodu a hygienickú infraštruktúru začlenili do textu ústavy. Taktiež v Írsku prebehla veľká kampaň v súvislosti s vodou. Občanov to veľmi inšpirovalo, inšpirovala ich naša iniciatíva v mnohých krajinách, napríklad aj v Nemecku, ale aj v ďalších, aj v Grécku napríklad. Občania a pracujúci našli inšpiráciu, aby bojovali proti pokusom privatizovať e, vodohospodárske služby. Takže toto rozhodne považujeme za veľký úspech. Všimli ste si dva problémy. Áno, sú tu aj rôzne ešte ďalšie problémy, na ktoré sme narazili, ale sú dva, ktoré si myslíme sú predovšetkým dôležité a máte ich aj vy na vašom programe a chcete sa im venovať. Poprvé, zbieranie podpisov. A toto, čo prináša návrh nariadenia komisie, to je skutočne obrovským zlepšením. Avšak naďalej je tu rozdiel medzi členskými štátmi ohľadom toho, koľko podpisov alebo koľko, ktoré údaje musíte predložiť. Prečo napríklad v Holandsku alebo v Belgicku stačí vyplniť vaše meno adresu a v inej krajine musíte dodať napríklad aj nejaké ďalšie identifikačné údaje, číslo cestovného pasu alebo podobne. Myslíme si, toto je skutočne divné a rozhodne sa týmto znevýhodne zbieranie podpisov v iných krajinách alebo v rôznych krajinách. Opakovane sa k tomuto vyjadrovali aj občania. Môžete povedať, že to je nedostatok dôvery, ale ľudia sa s týmto na nás obracajú. V mnohých krajinách, ako napríklad v Nemecku, kde táto iniciatíva zozbierala viac než milión podpisov, verejné orgány nemali problém s monitorovaním a s kontrolou podpisov. Takže určite by sa parlament týmto mohol vážne zaoberať a pozrieť sa ešte na to v súvislosti s návrhom komisie. Toto má vedieť k druhému bodu, politický dopad. My a ďalší organizátori kampane už sme stále opakovali, že čím viac nutíte občanov, aby nám e, dali údaje, tak tým budú záväznejšie výsledky. A my stále hovoríme o iniciatíve, ktorá maximálne môže viesť k nejakému vytvoreniu agendy. Hovorím maximálne, lebo vieme, že väčšina členských štátov si tieto oblasti žiadnu agendu ešte nevytvorila. Takže politický vplyv, ako to tam zorganizovať, myslím si, že na tom ešte treba popracovať. V diskusii sa hovorilo o politickej vôli Európskej komisie. Ako som povedal, ja zastupujem Federáciu európskych odborov. Takže v tej oblasti často mám problémy s Európskou komisiou, napríklad čo sa týka dohôd medzi sociálnymi partnermi. V, v zmysle zmluv máme na to právo. A ďalšia vec, ktorú som si všimol, je, že nemôžete považovať za samozrejmo, že Európska komisia sa nebude snažiť rozšíriť svoje kompetencie a posudzovať situáciu. Takže čím viac obmedziť túto kompetenciu, tento priestor Európskej komisie, tak tým je to lepšie pre nás, pre všetkých. Politická vola Európskej komisie, ako sme momentálne toho svedkami. tam tu nemôžeme brať ako samozrejmosť, lebo Európska komisia nie je príliš priateľská, pokiaľ sa jej nejaká iniciatíva nehodí. Mnoho iniciatív toto narozilo a narazilo. A my sme bojovali 5 rokov, až teraz prichádzajú prvé výsledky, takže toto je treba zobrať do úvahy. My sme jednu vec podcenili pri spustení ECI. Týmto nekončí. My sme mali šťastie, tak ako to povedal Martin, boli, mali sme šťastie, že parlament nadviazal túto iniciatívu a posunul ju ďalej a vyjadril sa k nej. Za to sme vám určite veľmi vďační. A na toto netreba zabúdať aj pri tomto nariadení. Tento Európsky parlament, aj ECI, veľké politické skupiny v parlamente, sme sa všetci dohodli na tom, čo by sa malo robiť, aké by mali byť ďalšie kroky a komisia napriek tomu nič nerobí. Ako je to možné? Ako som povedal, viedli sme kampaň, viedli sme dialog s Európskym parlamentom, s komisiou, lebo my ako európske odbory na to máme nárok a smernica o pitnej vode je aspoň čiastočnou reakciou na prácu, ktorú sme odviedli. Takže, aby som to zhrnul. Sme veľmi vďační Európskemu parlamentu za jeho neustálu podporu, tak ako už povedal jeden z predrečníkov. A Určite sa sem vrátime, aby sme videli, ako by sa naša ECI mohla pretaviť v konkrétne kroky, aby sa v, v zmysle smernice o pitnej vode zaručil e, prístup, všeobecný prístup k pitnej vode. Sú tu ešte dve otázky. Po prvé, zbieranie podpisov, ako je možné, že tam rozdiel. A po druhé, otázka politickej vôle a snahy o zlepšenie kde sa ECI a parlament na tom zhodnú, že komisia by mala mať povinnosť e, niečo predložiť. Ďakujem. Ďakujeme rečníkovi. A ďalej bude hovoriť pán Tárnok. Ja poviem po anglicky, pretože tu mám anglicky text, je koordinátorom SafePacku pre menšiny, ktorý momentálne beží. Spomente si, že, SafePack, že organizátori SafePacku pre menšiny v Luxemburgu pred Európskym súdnym dvorom napadli rozhodnutie komisie zamietnúť registráciu tejto iniciatívy. Toto rozhodnutie bolo anulované všeobecným súdom a iniciatíva bola opäť registrovaná v apríli 2017. A pán Tárnok, teraz dostávate slova. Ďakujem, pán predseda. Vo svojej prezentácii by som sa chcel sústreďovať sústrediť na dve hlavné oblasti. Predovšetkým chcem predstaviť našu kampaň v Maďarsku, na čom pracujeme v, súvislosti v činnosti s Rákociho asociáciou. A taktiež tu máme návrh komisie vo vzťahu našim súčasným skúsenostiam. Ja pracujem ako právny poradca pre Rakociho asociáciu. To je organizácia občanskej spoločnosti, mimovládka, ktorá funguje už od roku 1989 a pracuje pre maďarské menšiny v zahraničí a snaží sa im pomáhať. My máme mnohých členov, viac než 24 tisíc a asi 500 eh, miestnych organizácií. V novembri minulého roka všetci, všetky maďarské politické strany zastúpené v parlamente podporili iniciatívu safe packu pre menšiny súhlasili s jej cieľmi a požiadali Rakociho asociáciu ako nezávislú mimovládnu organizáciu, aby koordinovala kampaň v Maďarsku. Snažili sme sa spojiť s čo najväčším počtom ľudí. Taktiež sme oslovili všetky maďarské obce, aby sa pripojili k našej iniciatíve. A taktiež sme požiadali cirkvy, aby sa zúčastnili na našej kampani. Dokonca aj maďarské pošty sa pripojili k našej kampani. Od 1. februára každá, na každej pošte v Maďarsku je dostupná táto iniciatíva a ľudia sa môžu obrátiť na nás a, vy, a poslať nám vyplnené formuláre. Čo sa týka zbierania podpisov, tak už máme online takmer 100 tisíc podpisov a offline podobné množstvo. Tie máme teda na papieri. A v Maďarsku tento, táto iniciatíva Safeku pre menšiny je dosť silná na jednej strane, keďže je množstvo Maďarov, ktorí žijú v susediacich krajinách, takmer 2,2 miliónov osôb a taktiež v Maďarsku máme 13 autochtónnych národných menšín. V Maďarsku sa o tejto otázke dosť diskutuje a ľudí to zaujíma. My sme sa snažili ich zmobilizovať. Napriek tomu, že sme čelili mnohým problémom v priebehu tejto kampane, pri koordinácii e, zbierania podpisov, čo týka mediálnej kampane, tam to bežalo už od decembra a vidíme, že vo všeobecnosti ľudia si nie sú vedomi toho, čo je to ECI, že ju môžu podpísať. Je veľmi ťažké im vysvetliť, o čom to vlastne je. V Maďarsku nemáme momentálne žiadnu ľudovú iniciatívu. V minulosti áno, ale teraz nie, nie je to súčasťou národného právneho systému a preto majú ľudia problém s vyložením si tohto inštitútu, vo tejto inštitúcie. No a ľudia si vo všeobecnosti myslia, že ten podpisový hárok je trochu komplikovaný, nerozumejú, prečo len traja ľudia sa môžu podpísať do jedného hárku. Takže najväčšie problémy máme s tým podpisovým hárkom a preto si myslia ľudia, že ECI celkovo nie je príliš priateľská k používateľom. Ďalšia vec. Ľudia sú vo všeobecnosti dosť neochotní niekomu poskytovať svoje číslo občanského preukazu. V Maďarsku je to povinnosť, ľudia sa toho boja. Na druhej strane si nie som istý, či adresa by bola lepšia, lebo to by sa taktiež dalo zneužiť ale vo všeobecnosti ľudia sa toho boja. A aby sme odpovedali na komisný návrh, my sme spokojní s niektorými časťami návrhu. E, vnímame ich ako dobrý smer, e, ktorým sa komisia rozhodla uberať. E, avšak je tu niekoľko bodov, ktoré by podľa našeho názoru byť pozmenené a mali by sme sa znovu nad, ni, nad nimi zamyslieť. A samozrejme mali by sme tu začleniť aj reálne existujúcu právnu e, prax pretože prvá iniciatíva, ktorá bola čiastkovo zaregistrovaná, bola zároveň veľkým krokom vpred. Sme čiastočne e, spokojní e, s týmto návrhom. Napríklad obdobie zberu komisia navrhla 3 mesiace na e, prípravné obdobie. Na druhej strane e, správa AFKO e, napísala 12 mesiacov. My si myslíme, že niekde nejaká stredná cesta by mohla byť dobrým kompromisom, pretože vidíme, že zber podpisov oficiálne začína v apríli, avšak tá skutočná kampaň zber podpisov začínal až v septembri, októbri. A z tohto dôvodu vnímam určité problémy. A potrebujeme politické štruktúry, občianské organizácie. Obvykle takéto štruktúry nemajú. Preto sa musia pripraviť na zber podpisov a my vnímame, že práve takéto nejaké obdobie, povedzme 6 mesiacov, by bolo dostatočné. Ale takisto by sme odporúčili zobrať do úvahy dopady, ktoré vyplývajú zo správy AVKO. Samozrejme sme otvorení návrhom, rovnako ako ako aj iné možnosti, ako napríklad jednorázový, jednorázový zber, otvorenie stánkov a tak ďalej. Chcel by som zdôrazniť jeden bod návrhu, ktorý by mohol byť chybou v texte. Dúfam, že, ne, že sa nejedná o, skutočne o zámer, ale iba, iba chybu. A druhý bod e, v článku 12 hovorí, že skupina organizátorov musia zaslať minimálny počet e, podpisov e, zo zbieraných podporovateľmi. E, toto znenie by znamenalo, že pokiaľ v krajine nedosiahnete minimálny počet podpisov, tie sa nebudú započítavať do toho jedného milióna. Takže v tomto prípade je to podľa nás nejasné a bude to musieť byť preformulované. A čo sa týka reálneho politického e, dopadu, a samozrejme súhlasíme s predrečníkmi v tomto prípade, ako aj s vyhlásením kampane ECI, že tento reálny politický dopad sa bude musieť zlepšiť. Chcel by som zdôrazniť myšlienku, že v súčasnosti podľa nariadenia Európska komisia musí vytvoriť politické závery a odôvodniť, prečo sa rozhodne odštartovať túto iniciatívu alebo nie a samozrejme z pohľadu práva eh, úlo, účel by bol v poriadku, ale mali by sme samozrejme zlepšiť aj iné riešenia, aj keď sa jedná iba o politické námietky k takýmto návrhom. Toto by mohlo byť práve to, čo predrečník povedal. A chcel by som zdôrazniť aj správu AFKO, ktorá zavádza túto napadnutelnú, tento napadnutelný predpoklad. To znamená, že uznesenie parlamentu by sa mohlo použiť e, v tejto prípravnej fáze. A čo som už rovnako spomenul už predtým, stále nevidíme dôvod, prečo iba je možné mať iba toľko určitý počet e, podpisov na jednom hárku. Podľa našej mienky toto komplikuje zbytočne e, tento zberový hárok, pokiaľ neexistuje nejaké odôvodnenie, prečo by mal niesť iba tri podpisy. A my si myslíme, že toto by takisto malo byť modifikované a zmenené. Ďakujem veľmi pekne, pán Tarnok. Teraz by som otvoril e, diskusiu a začneme pánom Valencom. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Mám tri otázky. Rieši návrh e, komisie, predtým nejasný bod o zodpovednosti organizátorov a v súlade e, s ochranou osobných údajov. Je tu nejaké riešenie a samozrejme je tu aj dostatočné povedomie medzi občanmi ohľadom tohto nástroja občianskej iniciatívy ako nástroja e, občianskej participácie ako nástroja národnej participácie to by mohlo eh, viesť aj k vytvoreniu eh, elektronickej platformy ECI, čo by mohlo odpovedať na veľmi veľa sťažností a problémov organizátorov. Ďakujem. Teraz budem hovoriť a eh, z pozície svojej funkcie ako koordinátora AFKO, čiže nie ako predseda, ale ako autor e, a spravodajca správy. Ďakujem veľmi pekne. Predchádzajúci proces, a tu som chcel povedať, že lotišské predsedníctvo bolo nesmierne nápomocné. Vy ste e, čiastočne hovorili o financovaní, kde sme hovorili o 50 eurocentoch, ale aká je tu miera transparentnosti, pokiaľ niekto e, vás podporuje veľkou sumou peňazí, do akej miery musia byť e, transparentní. Hm, pretože tu hovoríme aj o prípadoch e, napríklad e, falošných správ z Ruska a tak ďalej. Po druhé, vy ste nič nepovedali o tom, aká by mala byť parlamentná odpoveď na tieto iniciatívy. Hovorili ste o 50 percentách ale čo sa stane, ako náhle sa to dostane na úroveň parlamentu? Tretia otázka, iba zo zvedavosti. Ako sa zrodila táto myšlienka? Pretože ten lotíšsky eh, nástroj je prvý, ale odkiaľ pochádza? To je iba eh, zo zvedavosti. A mne sa iba potvrdil môj dojem, že lotišská prax je oveľa flexibilnejšia nie, v porovnaní s tým, než čo máme tu e, v Bruseli. E, pretože existujú modely, ktoré by sme mohli zobrať lepšie do úvahy. A pokiaľ samozrejme nie je našim cieľom mať všetko pevnejšie pod kontrolou na, euro, na európskej úrovni, ale čo nie je tomu tak, ja si myslím, že pán Andrian, existujú nejaké konkrétne skúsenosti, ktoré sa týkajú e, financovania organizácie e, Right to Water, čiže právo na vodu, o ktoré by ste sa radi podelili. Myslím si, že je nesmierne dôležité pozrieť sa na to, ako ste to dosiahli, pretože Eh, vy ste jediní preložili úspešnú iniciatívu. Takže to je moja prvá otázka na vás. Druhá otázka sa týka problému kontroly podpisov. Je to tzv. problém Mickey Mouse, pretože máte obrovské množstvo podpisov, E, ktoré by boli povedzme podpísané ako Mickey Mouse a Donald Duck. E, takže treba zachovať určitú mieru kontroly nad týmito e, podpismi a to ja samozrejme uznávam. A teraz by som vás ocitoval, že komisia naozaj rozširuje svoje pole pôsobnosti v tomto, ale samozrejme to každý mocenský systém ale robí. Samozrejme, nie všetko je dokonalé v Bruseli Eh, pán Tarnok eh, to už aj eh, povedal, aby sme mali príležitosť pre komisiu a nechať ju odpovedať. Ale nemyslím si, že sa mýlim, keď, keď poviem, že sme to videli mm, pri iniciatíve o monopoloch. Dobre, takže otváram teraz slovo. Pani Spinelli. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Ja mám otázku na profesora Gudriana. A e, vrátim sa e, k otázke, e, o ktorej sme na začiatku hovorili s ohľadom na ECI, že sa stane iba akousi hračkou, napriek tomu, že tu Európsky parlament tu hrá veľkú úlohu, ktorá by tomu mala predchádzať. Čo sa týka eh, iniciatívy Právo na vodu alebo Right to Water, ktorá bola fantastická iniciatíva. Ja som ju sledovala v Taliansku a zúčastňovala som sa tohto boja za referendum o vode Niečo podobné sme videli aj v Tesalonikách v Grécku. A čo som sa chcela spýtať, je, čo urobíme, keď tu máme túto mimoriadnú iniciatívu e, právo na vodu, máme tu referendum v Taliansku, referendum v Grécku a nejakým spôsobom e, tá legislatíva ohľadom vody napreduje tak, či tak, či už na lokálnej, miestnej národnej úrovni. Všetky tieto e, referenda a iniciatíva idú proti privatizácii vodných zdrojov. Memorandum o úsporných opatreniach o v Grécku, v Portugalsku e, sa systematicky snažili hovoriť o potrebách e, privatizácie vodných zdrojov. Takže ja by som chcela si vypočuť vašu reakciu pán doktor Gudrian, pretože ak budeme pokračovať takýmto spôsobom, e, potom tieto iniciatívy naozaj ostanú iba hračkami. A s ohľadom na všetku participáciu, ktorú sme vložili e, do iniciatívy právo na vodu, tak to ostane výsmechom. Ďakujem veľmi pekne. uh... Ďakujem veľmi pekne. Máme tu problém s flexibilitou. Namiesto pána Čákyho vystupí pán Vince. 3 eh, minúty maximum. Ďakujem veľmi pekne a takisto aj v mene iniciatívy o menšinách. Ja som koordinátorom kampane a pán Tarnok hovoril o skúsenostiach v Maďarsku e, tejto kampane. A chcel by som povedať niekoľko takých zamyslení e, nad e, kampaňou a kampaňami Európskej občianskej iniciatívy a ktoré by mali viesť v konečnom dôsledku viesť k právnym úpravám, ktoré chránia národnostné menšiny v Európskej únii. Naša iniciatíva bola zaregistrovaná 3. apríla minulý rok, takže ešte stále máme jeden rok, aby sme ukončili našu kampaň na zbieranie podpisov. Čo je to najdôležitejším, čo som si aj vypočul v ostatných príspevkoch, je to, že zodpovednosť organizátorov iniciatívy, občianskej iniciatívy spočíva v tom, že občania, ktorí podpíšu našu iniciatívu, majú vysoké očakávania, pretože sme im niečo slúbili. Povedali sme, že urobíme toto alebo zastavíme ono a je predpoklad, že komisia by mala začať príjmať právne akty. Avšak má to v skutočnosti e, dva dôsledky e, Možno to skončí pozitívne a komisia naozaj niečo e, príjme, e, ale môže to skončiť aj tak, že komisia povie ďakujem v poriadku, ale nič v konečnom dôsledku e, neurobí. A potom je tu zodpovednosť organizátorov, čo majú povedať tým miliónom ľudí, ktorí podporili túto iniciatívu, ale tá neúspela, pretože neprinášla, nepriniesla žiadne výsledky takže mala by tu byť zdieľaná zodpovednosť Komisia Európskeho parlamentu voči tým ľuďom, ktorí podpíšu e, túto petíciu, respektíve iniciatívu. E, pretože tá by mala mať určitý e, výstup Mali by sme hovoriť samozrejme o úspešných e, iniciatívach, ktoré samozrejme majú ten pozitívny dopad zvyšovania povedomia a samozrejme dávajú e, priestor vyjadriť sa k európskym témam a k európskemu programu. Avšak ak sa to nepre, nepretaví do právneho aktu, potom celý proces e, vedenia kampane v Európe je v podstate zbytočný. Jeden osobitý aspekt, ktorý sa týka tej časti online petície. Ľudia častokrát nechápu, že podpisová kampaň môže prebiehať tak na papieri, ako aj online. Ľudia väčšinou vidia eh, online kampaň eh, určité zavádzajúce čísla, pretože nikde sa ani len nepribližujú eh, k tej hodnote 1 miliónov, 1 miliónu. A pritom a práve e, tá papierová kampaň zberania podpisov je častokrát veľmi úspešnejšia. Takže mali by sme sa zamyslieť, poskytnúť informácie občanom o tom, že e, zber podpisov prebieha aj na papieri a tie hlasy tam zatiaľ nie sú po- započítané. Čo sa týka národných požiadaviek, e, faktom je, že jeden že tri podpisy na jednom papieri e, nestačia, avšak, alebo nie sú veľa, avšak neexistuje jednotný systém, e, pretože v niektorých krajinách potrebujete viaceré údaje k človeku, v niektorých menej. A neexistuje jednotný systém. A to vytvára mnohé problémy e, pre ľudí, čo vedú kampaň. A 5 a ľudia, ktorí sú iniciátormi kampane, pre nich je takmer e, nemožné, aby viedli kampaň sa sami. Takže častokrát potrebujú podporu mimovládnych organizácií, e, pretože azda by aj mimovládne organizácie mohli začať e, s iniciatívami. Ďakujem veľmi pekne za váš čas. Ďakujem. Niekto iný by chcel prispieť do tohto rozhovoru? Takže vám odovzdám slovo, aby sme to opätovne urýchlili obvyklým zrýchleným spôsobom. Nepoužívajte prosím tie 120 sekundové minúty, je to 60 sekúnd. Áno, pokúsim sa o tom. Ďakujem veľmi pekne za otázky. Prvá otázka sa týkala financovania a transparentnosti. Z toho by som chcel sa odraziť ešte k jednej otázke ohľadom Ruska pretože to spôsobuje mnohé bolesti v určitých regiónoch, v určitých častiach. Chápeme, že v súčasnosti je toto najhodnotnejšie, čo máme k dispozícii a samozrejme prežijeme aj kampane, ktoré sú vedené voči nám a ktoré sú čoraz intenzívnejšie, pretože v Rusku sú voľby tento rok. Takže my nemáme, nepríjmame nejaké e, dary. To najväčšie, čo môžeme dostať, je tisíc eur a okrem toho e, vždy ich verejne priznáme, od koho to bolo, za akým účelom. Takže zachovanie otvorených e, informácií je nesmierne dôležité. A samozrejme zároveň štát reguluje, čo musí mimovládna organizácia nahlasovať a my hovoríme, eh, aké dary sme dostali a tak ďalej a tak ďalej. A zároveň je pre nás kľúčové, že si zachovávame tento koncept. A samozrejme spoločnosti, ktoré chcú niečo e, umiestniť do tejto kampane, tak e, je to e, tisíc eur. A samozrejme zabraňujeme aj tomu, do akej miery môžu e, môžu politické strany, ktoré túto prístup majú zakázaný a samozrejme pre občanov je to zadarmo. Čiže žiadame príspevok na udržanie e, infraštruktúry, pretože namiesto e, súčasných aktívnych iniciatív iba 15 e, sú od spoločností a politických strán. Takže zachovali sme tú úroveň veľmi nízku, tak ako sme chceli. A samozrejme v tom momente, ako spoločnosť prevedie 1000 eur ako dar, my to samozrejme verejne priznáme a pre nás je dôležité zachovať donačný mechanizmus, pretože je to niečo, čo nemôžeme e, vytlkať politický kapitál, ktorý by sme za nič nevymenili. Takže budeme zverejňovať tieto dary v prípade, že je to samozrejme ústavné, ale transparentnosť je absolútne kľúčová a dôležitá a Samozrejme, to máme vždy na pamäte. Čo sa týka odpoveď parlamentu, ten mechanizmus 7 rokov už teraz funguje dobre. A ten mechanizmus je taký, že odovzdáme zložku s podpismi a ten všeobecný text iniciatívy a parlament skontroluje, kto je občanom, kto nie je občanom a obvykle uh, niekoľko stoviek uh, podpisov je zamietnutých. Potom to ide na mandátový výbor, ktorý funguje ako akýsi strážca, ktorý skontroluje, či táto iniciatíva sa naozaj e, zašle príslušnému príslušnej organizácie. Niekedy mandátový výbor je práve tým, e, ktorý má nárok zamietnúť iniciatívy, ale to sa deje málo kedy. Takže k tomu Parlament potom e, naštartuje svoju prácu, občas posiela otázky vláde, žiada o ďalšie prieskumy zo strany expertov. Autori môžu prizvať expertov k stanoviskám, takže ten postup je dobrý a potom sa hlasuje na zhromaždení Znela tu otázka, či by sa dali organizovať digitálne referenda. Prebehlo niekoľko konzultácií v priebehu pol roka. Výstupom bolo radšej to nerobme. Radšej digitalizujeme myšlienky legislatívy. To veľmi dobre fungovalo a je pravda, že sme oveľa flexibilnejší než ECI. Takéto iniciatívy nemôžu ísť proti e, demokracii, proti občanom, tak aby sa to dalo veľmi úzko interpretovať. My staviame čisto na hodnotách, na litere zákona. Sme striktnejší, než by bol býval parlament. Občania oceňujú, že napríklad zverejňujeme e, pripomienky, ktoré sa niekedy týkajú zmeny ústavy. Napríklad zmena e, hymny by nemala dopad na demokraciu a k Rusku. Áno, Rusko veľmi dobre využíva e, nástroje na verejnú e, demokraciu. Mávame pre, pre, priemerne tak jednu čiernu ovcu v rámci PR. Niektoré tie útoky sú naozaj drobné a smiešné, ale niektoré, najmä pokiaľ ide z, o útoky z parlamentu, tak tie sú fakt náročné. Ten posledný útok bol pred dvoma týždňami, ten pro, proces nikdy neustáva. Čiže áno, predtým sa treba mať na pozore. Pán Adrian, ďakujem za otázky. Začnem s tým, čo som spomínal, keď sme hovorili o právomoci Európskej komisie je pravda, že je potrebné dosiahnuť e, rovnováhu. Je potrebné, aby sme sa pozreli na možnosti komisie na to, čo robí. Európska komisia naštartovala program pre lepšiu reguláciu. A čo my môžeme robiť a čo ECI môže robiť, je toto všetko zohľadniť. Preto hovorím, že jednou z možností by bolo, že pokiaľ by sa parlament a ECI zhodnú na cieli, možno by naozaj komisia mala mať záväznú povinnosť niečo urobiť, nejak sa k tomu postaviť. Keďže sa toho účastní toľko veľa občanov. Nebudem sa púšťať do diskusie o privatizácii a tak ďalej. Ja s vami nemôžem súhlasiť. Vieme, aká je situácia napríklad v Grécku. Oni musia privatizovať vodné spoločnosti, komisia ich tomu tlačí. V Portugalsku a v Írsku aj v Grécku ECEI inšpirovalo ľudí, aby bojovali proti privatizácii a to úspešne. Bola tu otázka E, zodpovednosti. My sme boli násmrť vystrašení, keď sme na začiatku čítali všetky povinnosti, ktoré nám vyplývali. Nakoniec sme to nechali tak. E, sme veľká e, veľká organizácia, tak sme to odignorovali jednoducho, ale viem si predstaviť, že jednotlivých občanov to muselo vydesiť. Ochrana údajov, k tomu nemám veľa údaj, e, informácií, nemali sme s tým žiadny problém. Pokiaľ ide o otázku osvety, medzi organizáciami a o, o občianskou spoločnosťou, tam existuje silné povedomie o ECI. Často sa diskutuje o tom, či by sa to, či to malo preklopiť do ECI, ale naozaj je stále veľkým problémom zber podpisov aj zdroje. No očividne. Ale ako tu zaznela tá otázka, má to vôbec nejaký význam? Je to len hračka? Má zmysel púšťať sa do ECI, keď vidíte, že 5 rokov potom, ako sa nám podarilo doceliť úspešnú ECI, 2 roky potom sa rozprávame v Európskom parlamente a teraz ďalších 5 rokov potom sa niečo nachádza v smernice o pitnej vode. je možné si klásť otázku, či to vôbec má nejaký význam. Myslím si, že by online platforma pomohla. My zatiaľ vyvíjame vlastnú platformu, pretože platforma komisie ešte nefunguje, nie je v prevádzke. Pokiaľ ide o ten problém Mickey Mouse Donald Duck, ako ste to, Kašar Donald, ako ste to nazvali, je to taká komplikovaná situácia. V Nemecku sme mali veľmi veľa podpisov a my sami sme filtrovali tie najmä papierové podpisy. A prečo? Pretože pokiaľ sa to dostane e, k príslušným orgánom, tak vypustia oni tie nesprávne podpisy a potom to robia paušálne a my by sme prišli o veľmi veľa podpisov. Pokiaľ ide o financie a ECI, už to tu zaznelo, samozrejme je veľmi dôležité zabezpečiť transparentnosť financovania. My všetko financujeme prostredníctvom eh, príspevkov zo strany federácie, čiže my sme nemali problém s, ko, e, s, pri, s, pri, pardon, s príspevkami. Máme osobné zdroje a poskytli sme komisii informácie na web stránke práve k týmto zdrojom financí. Ďalšia činnosť, myslím, že by sme sa viac e, zameriavali na crowdfunding, aby sme dokázali byť aj v kontakte s ľuďmi, ktorí nás podporili, či už v papierovej forme alebo elektronicky a aby sme ich e, mohli naďalej informovať. V čase, keď sme my začali iniciatívu, tak toto nebolo bežné, ale myslím si, že v tejto sfére, pokiaľ by sa to dalo, by sme radi pokročili. Prepačte, nechcel som vás prerušiť. Skončili ste? Áno, áno, skončil som. Ďalší rečník. Ja naozaj len stručne, v princípe súhlasím so všetkým, čo povedali predrečníci. No a pokiaľ ide o eh, reakcie komisie, keď sa zozbiera milión podpisov a nie je z toho žiadny výsledok, eh, Right to Water bola prvá a jediná iniciatíva, ktorá čiastočne dosielila nejaký výsledok. Takže keď ľudia uvidia, že z toho nič nevyplýva, tak ECI nebude náplňať svoj cieľ približovať ľudí k EU. Naopak, skôr to bude mať opačný efekt. Čiže keď komisia robí ten test právnej e, v hodnosti, tak to musí zvažovať, ehm, zvážovať, musí to brať do vahy, keď sa rozhoduje, či nejaký návrh príjme alebo nie, tak na toto musí pomýšľať. A potom ešte jedna pripomienka, ktorú som zabudol predtým povedať. Ocenili by sme, keby sme mali k dispozícii údaje, keď robíme zber v digitálnej forme, tejto chvíli nie sú nejaké výsledky e, k tomu, že skadial tie e, podpisy prichádzajú, k ktorej časti, v ktorom regióne krajiny to ľudia podpisujú. Je veľmi náročné riadiť online kampaň bez toho, aby sme mali dáta, údaje o tom, v ktorej kraj, pardon, časti krajiny napríklad je tá kampaň úspešná a v ktorej nie. Neviem, aké riešenie by sa dalo aplikovať na riešenie tohto problému, avšak mali by sme to e, mať na zreteli. No a potom ešte stručne k ochrane údajov. V Maďarsku je požiadavka na preregistráciu. Keď sme začali zber e, podpisov, najprv sme to museli registrovať na úrovni národných orgánov, čiže to bolo len ďalšie administratívne bremeno pre organizátorov. Ale pokiaľ e, viem, tak sme zrejme jediná krajina, ktorá má takúto preregistračnú povinnosť pred začatím zberov podpisov. Ďakujem. Ďakujem a teraz dám e, slovo, pardon, kladivko opäť pani predsedničke. Áno, ďakujem pekne a keďže sme sa dopracovali k revízii alebo teda ku, k prejavom všetkých panelistov a akademikov Môžeme sa dostať k tretiemu, poslednému panelu. ECI a inštitucionálne perspektívy. Som veľmi rada, že tu môžem privítať pána von Roversa, aby sa ujal slova. Ste z kancelárie Európskej Európskeho ombudsmana z útvaru pre informácie máte slovo. Ďakujem veľmi pekne, pani predsednička. Som veľmi rád, že organizátori prizvali aj kancelériu ombudsmana na toto vypočutie. Na minulom paneli sme tiež diskutovali o podobných témach. Vypočul som si aj s zájmom predchádzajúce e, príspevky. Myslím si, že teraz je to taký dezert po veľmi dobrom jedle. My dostávame veľmi veľa stiažností o, k EU inštitúciám či orgánom. Akýkoľvek občan môže e, vypracovať takúto stiažnosť a ombudsmanka taktiež môže sama iniciovať nejaké prešetrenie aktivít na úrovni európskych inštitúcií. Áno, dostávame stiažnosti, ktoré sa týkajú aj ECI. Myslím si, že môj sused e, tiež e, prác, alebo teda pôsobil e, v týme, ktorý podával stiažnosť na kanceláriu ombudsmana. Častokrát sa tie stiažnosti týkajú procedurálnych postupov, napríklad je to ročné obdobie zberu podpisov, kedy začína, či sa nedá predlžiť. Ďalej je to, sú to často otázky týkajúce sa online zberu podpisov. Po, mnohom, po mnohých takýchto stiažnostiach sa ombudsmanka rozhodla, že preskúma riadne fungovanie postupov v rámci ECI a úlohu komisie. Bolo tu veľa návrhov na zlepšenie, ale kým sa do nich pustím, rád by som hovoril, aké boli princípy, na ktorých stávala ombudsmanka. ECI e, je vytvorené na základe článku zmluvy, je to nástroj demokracie, e, predstavuje špecifický prostriedok, ako e, občania môžu Ehm, sa zúčastňovať na demokratických procesoch v rámci EÚ. A komisia teda môže spolupracovať s občanmi. Hovorí sa tu, že je dôležité, aby občania boli priamo zastúpení a oni sú priamo zastúpení na európskej úrovni v Európskom parlamente. Ehm, ombudsmanka sa domnieva, že je dôležité navzájom posilňovať tieto koncepty, konkrétne povedané Európsky parlament ako aj komisia zohrávajú veľmi dôležitú úlohu v tom, aby ECI bolo úspešné. Ombudsmanka sa domnieva, že občania by mali mať pocit, že ich niekto počúva počas toho, ako sa angažujú v ECI. Inak by mohli stratiť záujem a stratiť aj dôveru v demokratickú legitimitu európskych inštitúcií. Mám teda niekoľko návrhov na zlepšenia. Ide tu o zjednodušenie organizácie ECI a o účasť a dopad. Pokiaľ ide o prípravnú fázu, ombudsmanka e, sa obáva, aby neboli, teda e, by chcela, aby sa zavranilo tomu, aby veľa or, e, iniciatív bolo zamietnutých, preto by komisia mala poskytnúť presné návrhy, ako vypracovať takéto iniciatívy, platformy pre spoluprácu, ktoré konekcia vyvíja na základe návrhu parlamentu. To by mohol byť veľmi dobrý nástroj, ktorý by pomohol Komisia by v prípade zamietnutia ECI mala poskytnúť zrozumiteľné znenie zdôvodnenia. Malo by byť občanom naozaj jasné, prečo iniciatíva nebola prijatá a nie e, komunikovať to v metúcom eurojazyku, ako sa to nazýva. Je dôležité, aby sa zabránilo problémom, ktoré môžu vyvstať, keď organizátori spracujú, spracovávajú veľké množstvo osobných údajov. Návrh komisie toto podľa nás rieši. Sú tam opatrenia, ktoré navrhujú e, zadarmo využitie serverov komisie pre organizátorov ECI. Hovorilo sa tu o tých stiažnostiach a my sme navrhli, že 12-mesačné obdobie e, zberu e, podpisov by malo zrať vtedy, kedy sa k tomu rozhodnú organizátori. Mali by to byť 3 mesiace od dátumu registrácie minimálne. Čo sa týka zlepšenia možností občanov zúčastní sa na ECI, tak má Mucmanka viacero návrhov. Predovšetkým si myslím, že komisia by mala zaručiť, že tá procedúra ECI bude inkluzívna, mali sme podporovať ECI online. Návrh samozrejme má určité odvolávky. Napríklad, čo týka nekoncentrálneho online miesta zbierania podpisov, tam taktiež sú príslušné usmernenia pre webovú stránku. Inkluzivita, o inkluzívnosť taktiež pre určitých občanov, ktorí využívajú svoje právo sa e, pohybovať na území EÚ. V členskom štáte sa nachádzajú, tak mali mať právo sa zúčastniť. Potrebujeme uniformné požiadavky na údaje. Ombudsmanka je rada, že toto je súčasťou návrhu. Ďalej, čo sa týka dopadu návrh na zlepšenie zo strany ombudsmanky. Verejné vypočutia, tie sú kľúčové, organizované v Európskom parlamente, by mohli byť videné ako demokracia v akcii. Taktiež treba plniť vyššie štandardy, čo sa týka e, politickej a občanskej účasti a taktiež transparentnosti e, Taktiež by komisia mala robiť všetko preto, aby zaručila transparentnosť a inkluzívnosť verejnej diskusie. Ombudsmanka taktiež navrhuje, že aby okrem parlamentu aj a komisie aj rada sa zúčastnila na tomto postupe, keďže rada je veľmi dôležitá pri e, zákonárnom procese na európskej úrovni. Takže organizátori ECI a občania vo všeobecnosti by nedostali plný prehľad, pokiaľ by rada sa tohto procesu nezúčastnila. Na záver chcem povedať, že ombudsmanka navrhuje, aby komisia si opäť premyslela e, ten mm, e, tú 5-mesačnú e, lehotu na zváženie. Toto sa zdá byť príliš krátke. Na to, aby sa všetko pripravilo, navrhujeme predlženie z troch na 5 mesiacov. Čo sa týka ECI procesu, tak komisia to, že mala byť e, viazaná e, úspechom ECI a mal byť predložiť právny akt, to by nemal byť jediný krok. Niektorí organizátori chcú e, dosiahnuť aj iné ciele. Takže mala tu byť zriadená platforma, na ktorej by mohla prebeť verejná diskusia. Toto je zásadné. Komisia by mala lepšie vyjadriť svoje pochopenie demokratických hodnôt v priebehu postupu ECI Nariadenie o ECI uznáva len tie iniciatívy, ktoré dosiahli e, viac než milión podpisov ako úspešné, ale možno niektoré by mohli byť, mm, aj niektoré iné iniciatívy mohli byť verejne uznané. A iniciatíva ECI, ktorá dosiahla e, milión podpisov, tak tam by potom malo dvezovať to, že komisia transparentným spôsobom vysvetlí verejnosti svoje ďalšie plány. Napriek tomu, že politické voľby sú často ťažké, lebo nie všetci budú spokojní, tak si občania zaslúžia vedieť pravdu. No a ešte na záver. Pre ombudsmanku je zásadné, aby verejnosť mohla sledovať ECI, aby to bolo videné ako nástroj pre všetkých občanov a preto navrhuje, aby komisia robila viac, aby zaručila, že financovanie informácie o sponzorstve boli e, dostupné, aby odrkadovali realitu, a aby pokiaľ tam sú nejaké problémy, aby to bolo taktiež zverejnené. Ombudsmanka navrhuje, aby komisia vytvorila podľa vzoru e, registrov transparentnosti taktiež e, systém varovania a e, kontroly kvality. Aby sa to zhrnul, ombudsmanka bude naďalej sledovať postup ECI, v tom prípade, ktoré sa aj budú týkať. Bude sledovať taktiež výsledky súčasnej reformy a až budú implementované výsledky celého toho postupu, tak sa bude poznať, ako to prebieha v praxi. Ďakujem. Ja ďakujem vám a teraz tu vítam pani Kingu Ju, ktorá je spravodaj kyňou pre návrh eh, v súvislosti s iniciatívami ECI, to je teda návrh nahradenia za Európsky hospodársky sociálny výbor. Ja vás tu veľmi vítam a odozdám vám slovo. Ďakujem za slovo, pani predsednička. Predovšetkým chcem poďakovať organizátorom za to, že ma sem pozvali, pretože toto je zásadné, ako bolo povedané, aby európske inštitúcie v určitých témach spolupracovali. A som tu, aby som posilnila túto spoluprácu z našej strany. Táto diskusia je veľmi dôležitá. Je to téma, ktorá sa týka zásadných aspektov európskeho občianstva, etická účasť na dialogu a taktiež sa to týka hlavnej misie Európskeho hospodárskeho sociálneho výboru. To my sme Európskou inštitúciou, ktorá v podstate má byť takým mostom medzi Európskou občanskou spoločnosťou a Európskou úniou. Ako viete, moja organizácia, moja inštitúcia veľmi podporovala nástroj ECS e, od, od ECI od tej doby, čo bol vytvorený. A my sme ako prvý schválili stanovisko k návrhu komisie a toto stanovisko bude 14. marca prezentované a schválené. Návrh stanoviska už máte k dispozícii, môžete sa vyzvihnúť pri vchode do miestnosti, takže pokiaľ chcete, kľudne si ho chodte vziať spoločne s pánom Jamesom Organom, ktorý je našim expertom a už tu dnes v rámci iného panelu hovoril, sme vykonali riadne konzultácie s zastupcami komisie, výboru regiónov, ombudsmana Európskeho parlamentu a toto sa potom ozrkadlilo v texte e, návrhu stanoviska. V decembri minulého roka to bolo verejné vypočutie, na ktoré súčastili zastupcovi občanskej spoločnosti. Tam sa, navrhol, tam sa vyhracoval návrh, ktorý by e, podporil e, dobre stránky toho nového návrhu. A taktiež, aby sa povedalo, čo občania musia robiť, aby sme boli súčasťou ECI. ECI je kľúčovým politickým hnutím. My vítame, že veľmi rýchlo prišiel návrh textu, po tom, čo Franz Timmermans to oznámil. A edícia z roku 2017 eh, nášho, našej každoročnej konferencie už hovorila o tomto návrhu nariadenia. Za Európsky hospodársky a sociálny výbor vítame to, že nový návrh do veľkej míry zjednodušuje technické problémy, ktoré súvisia s týmto procesom. Napríklad skupina organizo- organizátorov sa môže rozhodnúť, kedy začnú zbierať podpisy, môžu vytvoriť aj v podstate právnickú osobu, aby e, e, zredukovali e, ručenie. Taktiež trváme na tom, že je treba, aby Európsky hospodársky sociálny výbor bol súčasťou tohto postupu, aby sme vedli dialog aj s organizátormi iniciatív. Taktiež sme radi, že komisia uznáva toho, že naša organizácia od roku 2017 poskytuje e, prekladové služby všetkým organizátorom iniciatív ECI. Táto služba zahrňa to, že sa prekladajú aj prílohy, ECI predpokladá, pardon, e, Európsky sociálny a hospodársky výbor si myslí, že nástroj ECI je obrovským e, zlepšením. My taktiež vítame to, že online zbieranie podpisov bude Európska komisia e, ponúkať na permanentnej báze a taktiež, že komisia chce organizovať osvetové kampane ohľadom ECI. Zároveň vieme, že tento návrh ešte plne nerieši jednu z hlavných požiadaviek občianskej spoločnosti, ako už o tom hovorilo pár rečníkov, poskytnúť e, riadne nadväzné kroky po úspešných ECE e, by boli viditeľnejšie, mali väčší dopad, a preto Európsky hospodársky sociálny výbor by rád, aby všetky európske inštitúcie boli riadne zúčastnené v tomto celom procese, aby sme mohli všetci diskutovať o príslušných iniciatívach. Taktiež chcem povedať, že moja vlastná inštitúcia má určitú tej príklad už úspechu. Ako možno viete, Európsky sociálny hospodársky výbor pozval organizátorov iniciatívy ECI na rôzne diskusie v rámci rôznych pracovných skupín na naše schôdze, pre aj na plenárku. Diskutovali sme o konkrétnom nástroji, alebo sme vedli diskusiu ohľadom obsahu príslušnej iniciatívy ECI a sme presvedčení, že každá, inici- každá inštitúcia by sa mala riadiť našim príkladom a že by sme mali vytvoriť e, viac príležitostí pre dialog aj v rámci kampane a že dialog s úspešnými iniciatívami ECI by nemal nutne končiť tým, že komisia formálne zareaguje. Na základe toho, čo sme sa dozvedeli od občianskej spoločnosti, by sme chceli odporúčiť Európskeho parlamentu, aby diskutovala o úspešných iniciatívach ECI na svojich plenárnych zasadaniach, tak aby e, sa tieto brali do úvahy a taktiež Odporúčame, aby sa lepšie rozdelili kompetencie medzi európske inštitúcie v súvislosti s ECI, aby sme sa vyhli takej situácii, kde je inštitucionálny, inštitucionálnym mentorom a zároveň aj posudzovateľom Európska komisia. Európsky hospodársky a sociálny výbor podporuje tieto iniciatívy a chceme byť takým sprostredkovateľom aj, môže byť aj inštitúciálnym mentorom. A preto v rámci našho stanoviska podporujeme názor občianskej spoločnosti, ktorý bol vyjadrený na našom verejnom vypočutí a odporúčame Európskeho parlamentu, aby naďalej e, sám organizoval verejné vypočutia pre úspešné iniciatívy s tým, že aby tam bola zastúpená aj komisia na príslušnej úrovni. Taktiež naďalej budeme pracovať pri príprave ďalších odporúčaní a komisia by mala pokiaľ sa rozhodne zamietnúť nejakú iniciatívu, predložiť aj odôvodnenie, či už sa jedná o čiastočné zamietnutie alebo celkové. Taktiež by sme chceli umožniť e, e, čiastočnú registráciu, ale myslíme si, že rozhodnutie o registrácii by malo byť súčasťou nadalej toho dvojkrokového procesu. Taktiež si myslíme, že keďže ECI je veľmi dôležitá pre európsku demokraciu, tak by lehota pre revíziu mala obnášať 3 e, roky a nie 5, ako sa hovorí v tomto návrhu textu. Na záver by som chcela ešte zdôrazniť, že Európsky hospodársky sociálny výbor je hrdý na to, že môže podporovať iniciatívu ECI a že naďalej budeme podporovať rast tohto nástroja. A môže povedať, že vďaka našej e, každoročnej konferencii na túto tému, ktorú od roku 2012 každý rok organizujeme, dokonca v dobách, kedy nebola dostatočná politická ochota revidovať ECI. Podarilo sa nám e, udržať ECI vysoko na našom zozname priorít a taktiež sme prispeli v súčasnej revízii. Taktiež dúfame, že Európsky parlament a ďalšie inštitúcie uznajú hodnotu a dôležitosť mnohých služieb, ktoré môj výbor poskytuje napríklad e, deň ECI, e preklad, publikácie, ku ktorým e, sa môžete dostať aj vy. Európsky sociálno-hospodársky výbor chce organizovať deň ECI a tam viesť dialog ohľadom overených metód. Tam sa môžu vyjadrovať aj organizátori iniciatív. Ešte by som chcela využiť túto príležitosť, aby som vás všetkých pozvala na náš, naše podujatie tento rok 10. apríla v budove Európskeho hospodárskeho sociálneho výboru. Letačiky si môžete vyzdvihnúť vonku pred miestnosťou. V tomto kontexte chcem navrhnúť, aby Európsky hospodársko celný výbor bol taktiež pozvaný na verejné vypočutie v Európskom parlamente, aby nás Európska komisia konzultovala, keď e, bude pripravená ďalšia úspešná iniciatíva ECI. Taktiež môžeme pripraviť e, verejné konzultácie a na základe prezentácií, ktoré sú prednesené na našej, našom plenárnom zasadaní. Ako vieme, demokracia je zásadná, máme tu demokratické nástroje, európsky občania chcú byť súčasťou celého toho procesu, nie len vtedy, keď stoja pri volebnej úrne, ale aj vtedy, keď sa rozhodujú veci, ktoré sa budú týkať ich životov a ECI prekračuje hranice, a rieši spoločné obavy a preto tento nástroj musí byť silný, pretože stanovuje štandardy do budúcnosti, čo sa týka účasti občanov na dialogu s inštitúciami. Takže nepremeškáme túto šancu, posilníme nástroj ECI. Ďakujem. Thank you very... Ďakujem. Pán Rüdiger Bogert. V našom výbore hovorí často, Tešíme sa aj na váš dnešný príspevok. Vedie oddelenie pre pracovný program a konzultáciu zúčastnených strán na Generálnom sekretariate Európskej komisie. Ďakujem za to, že ste ma takto uviedli. Ďakujem, že ste pozvali aj zastupcov komisie na túto užitočnú schôdzu, na toto vypočutie. Ďakujeme taktiež všetkým, ktorí hovorili predo mnou. Ďakujem za vaše názory. Myslím si, že niečo už sme vedeli, ale vždy je treba sa na to pozrieť z rôznych uhlov, takže ďakujem. Teraz by som stručne sa chcel pozrieť na napríklad na tie hlavné otázky. Sú tu určité aspekty nášho návrhu. Chceme hlavne veci zlepšiť. Chceme, aby ECI bol prístupnejším nástrojom, aby to bolo menej ťažkopádne, jednoduchšie pre občanov aj pre organizátorov, možno aj pre nás občas. Chceme plne využiť e, potenciál tohto nástroja ECI na posilnenie účasti európskych občanov. Toto sú teda naše dva hlavné motívy, ale by som to povedal jednoduchšie. Náš názor chce dosiahnuť to, že bude čo najväčšie šance sa zaregistrujú iniciatívy, že sa dopracujú k tomu Prahu milión podpisov a taktiež, že sa maximalizuje šanca, že prídu príslušné väzné kroky. Toto sú tie tri hlavné prvky. Takže ako úradník komisie, nie je to mojou povinnosťou, ale je to aj moju osobnú integritu, musím povedať, že komisia skutočne je odhodlaná na tomto pracovať a už to aj dokázala, nie len v podobe tohto nariadenia, ale aj ďalšími krokmi. Takže bolo navrhnutých pár nových prvkov. Chceme napríklad znížiť minimálny vek, od ktorého sa môžu podpísať podporovatelia na 16 rokov. To znamená, potenciálne tu máme 10 e, miliónov e, nových e, signatárov, takže myslím si, že ten milión podpisov už nevyzerá tak hrozne, ja to teda hovorím trošku ironicky. No a je treba sa na to pozrieť aj z pohľadu iných inštitúcií. Pozerám sa doľava. Určite budete chcieť text dokumentu. Kolegyňa. A ďalej, toto ešte len prvá fáza, ale chceli by sme posilniť našu podporu organizátorom, čo sa týka informácií, asistencie. Už máme určitý registrér na webovej stránke, ale taktiež chceme zaviesť online platformu spolupráce, ako som povedal tam v podstate môžeme fungovať ako taký sprostredkovateľ alebo až mentor pre potenciálnych organizátorov. Toto bude potom také diskusné fórum. Ďakujem aj kolegom. My sme sa obratili na konzorcium, ktoré má veľké skúsenosti a ktoré nás podporuje, pomôže nám. Takže budeme tu mať diskusné fórum, ktoré zorganizujeme a taktiež to bude preto, aby úspešne prebiehali kampane, ako bolo spomenuté, aj sa bude poskytovať v predbežnej fáze právne poradenstvo. A dúfam, že napríklad sa bu- to bude aj postup crowdfundingu, lebo často toto je prekážka, ktorá bráni úspešnej iniciatíve. Ďalej, čo týka registračného postupu, tam navrhujeme taktiež zjednodušenie. Explicitne tam stanovíme možnosť že až sa nám zašla iniciatíva, tak v priebehu mesiaca, nie na tej najvyššej komisijnej úrovni, ale na technickej úrovni, mm, sa možno vyjadria nejaké e, prima facie e, obavy alebo problémy. My samozrejme do toho nebudeme hovoriť, ako to mám napísať, ale možno sa k tomu vyjadríme, aby dostali možnosť to preformulovať a potom možno im to zvýši šance. A druhý prvok, ktorý chcem uviesť. To je tá čiastočná registrácia. A tuto už sme začali aj konať, už nielen rozprávame, lebo toto už implementujeme za posledné 3 roky. Prebehlo 17 registrácií a jedna jediná bola e, zamietnutá. To bolo stop Brexitu, lebo toto samozrejme e, by spochybňovalo právomoci komisie v súvislosti so zmluvami. No a komisia, už toto implementovala a teraz to chceme implementovať oficiálne v rámci nášho nového nariadenia. Taktiež tu máme, ďakujem za pozitívne pripomienky, to rezervné obdobie, tú rezervu, 3 mesiace navyše, kde sa môžu organizátori rozhodnúť. Máme tu určitú chronológiu, pretože tam chceme zadarmo z pera komisie zaviesť centrálne miesto pre online zbieranie podpisov a komisia to bude zodpovedná a tým pádom to bude oveľa jednoduchšie spustiť nejakú iniciatívu, pokiaľ chcete využiť takýto systém. Ďalej sme zjednodušili požiadavky na údaje, o tom už sa hovorilo. Taktiež tu máme príslušnú štúdiu, ktorá je viazaná na túto webovú stránku. No a taktiež sme zjednodušili z 13 e, formulárov na 2. To je to najlepšie, čo sa dalo. No a údaje sú samozrejme citlivé v rôznych, rôznych krajinách. Máme teda dva formáty. To je tá maximálna simplifikácia, ktorú sme mohli zaviesť, ale podarilo sa nám to. A v tej fáze skúmania, o ktorej sa teraz najviac diskutuje, tam sa nemusíme báť ani tých obmedzení našich kompetencií v e, právnej oblasti. Takže samozrejme musíme postupovať realisticky a zákonne. A toto je všetko zrkadlené v našom návrhu. Diskutujeme o tom, budeme o tom nadalej diskutovať, taktiež bereme do úvahy to, že právna služba parlamentu už sa pozrela na to, či by niektoré prvky mohli byť ďalej rozšírené a právna služba parlamentu si myslí, že nie. Toto je rovnaké, ako si myslí právna služba komisie Takže pokiaľ ešte právna služba rady sa vyjadrala rovnako, tak by to bolo úplne najlepšie. Je treba byť úprimný nielen k tým, čo tu dnes hovoríme, ale aj k občanom eh, ohľadom toho, že je tu určitý inštitucionálny a právny rámec, eh, ktorý nesmieme prekročiť, lebo samozrejme toto je právna oblasť, my sme právna inštitúcia, musíme rešpektovať zákon. Komisia musí dohliadať na implementáciu stanovení zmluv a nesmie prekročiť rámec svojich kompetencií myslím si, že sa zhodneme. Vyvážené zastúpenie na vypočutiach je zásadné, vrátanie účastníkov, ktorí nie sú prejím účastníkmi iniciatívy, pretože diskusia prebieha len pokiaľ sa názory rôznia, než to nie je skutočná diskusia. No a ďalej, v rámci nášho návrhu navrhujem, aby všetky ostatné inštitúcie a poradné orgány boli súčasťou tohto postupu a to v každej fáze tak aby bola zaručená plná účasť všetkých aktérov. Taktiež e, obdobie skúmania bolo predlžené z troch mesiacov na 5. Zastupca ombudsmanky taktiež o tom hovoril. Toto sú kroky, ktoré sú veľmi dôležité. Ja som si pozorne vypočul, čo ste hovorili a niektorí navrhujete posilniť úlohu parlamentu v tejto fáze skúmania. Možno sa môžeme inšpirovať aj na národnej úrovni. A posilnenie takéto úlohy parlamentu samozrejme je plne v súlade s kompetenciami parlamentu. A to samozrejme v každej fáze. Politicky samozrejme eh, existuje samozrejme závažnosť každého z jedného z týchto bodov. A teraz ešte v rámci jednej minúty by som sa vyjadril k problémom a tým obmedzeniam, čo sa týka zmeny e, zmluva i definície právnych aktov. My nechceme meniť definíciu právnych aktov. E, čo sme presvedčení, e, tá definícia v súčasnosti je čo najširšia a samozrejme každý kus legislatívy budeme náležite implementovať a to je podporené aj súdnymi rozhodnutiami eh, o, implementač, eh, o implementačných eh, kompetenciách. To znamená, záleží aj od toho, aký veľký tento problém je. Takže opätovne nechcem nič zľahčovať, avšak ten, ten problém nie je až taký závažný. To je prvý bod. K druhému bodu, čo sa týka prípustnosti. A to už som povedal predtým na tomto fóre, ako oficiálny predstaviteľ, ale aj ako človek, eh, keď hovoríme o eh, posudzovaní, eh, pretože táto právomoc vyplýva komisia pri, kontrola prípustnosti nebola ani v pôvodnom návrhu. Tá bola dodaná až v priebehu debate, pretože ľudia mali e, pocit, že by bolo neférové e, e, povedať organizátorom, že zozbierate milión podpisov a potom im podpovedať, že to není prípustné. Takže z, z, bolo to kvôli tomu, aby mali na začiatku k dispozícii toto posúdenie. Pokiaľ aký akékoľvek iné, e, iný orgán, a neviem, aký orgán by to, e, by to, e, by to musel byť, a myslím si, že poznám túto odpoveď, kľúčová vec je, že pokiaľ to bude robiť iná organizácia, v každom prípade podľa zmluv budeme musieť robiť ďalšie posúdenie. Takže z organizačného pohľadu ak budeme hovoriť o tom, že komisia bude rozhodovať o tom, čo je v konečnom dôsledku e, prípustné, avšak e, to nemusí znamenať nejakú alternatívu. A samozrejme tu je inštitucionálna otázka, ktorá bola už predmetom diskusie a e, kolegovia boli schopní o tomto diskutovať už aj s jednotlivými zástupcami parlamentu. To znamená, to predstavuje aj lepšiu regulačnú agendu. Ale vo všeobecnosti to naozaj zlepšuje spôsobom, akým príjmame zákony. Ale samozrejme musíme zobrať do úvahy aj e, predmety diskusie pretože toto sú úspešné e, iniciatívy. A toto nebolo nevyhnutne niečo, čo bolo vyrokované na európskej úrovni. Je to povinnosť, e, že my to, e, tie návrhy, tie iniciatívy musíme posudzovať s výnimkou toho, že je to mm, návrh, e, ktorý je automaticky e, zamietnuté, pretože presahuje rámce toho, čo môžeme na komisii urobiť. A chcel by som povedať jednu veľmi dôležitú vec. Mali by sme byť úprimní e, ku každému, kto hovorí s občanmi a ktorý sa im prihovára. Môžete iba podporiť iniciatívu, avšak nie je tu žiadny spôsob, ako sa, ako sa vyhraň proti tejto iniciatíve, ako ju zamietnúť napríklad glyfosáty, eh, by vyvolali prudkú protireakciu. Pokiaľ chcete právnu istotu a predpokladáte, eh, že je veľmi dôležité mať prístup ku glyfosátom, eh, ktoré má mm, protiiniciatíva, sa odštartuje veľmi rýchlo a potom tento inštitút by bol ešte veľmi otázny, pretože by sme tu mali dva iniciatívy. Jeden bude hovoriť, že to máme zakázať, druhý, že to máme povoliť. A na to nemá záujem nikto z občanov, pretože by sme jednoducho e, narušili správne fungovanie. Ospravedlňujem sa, že som vám zobral príliš veľa času, ale myslím si, že toto bolo potrebné vysvetliť. Ďakujem veľmi pekne. Máme tu fínsky e, príklad e, sobášov osôb z rovnakého pohľavia. Takže sú tu e, zaujímavé príklady z rozličných členských štátov. A, a teraz pán Schöpflin, aby položil otázku, respektíve uh, mal príspevok. Ďakujem veľmi pekne, pani predsedníčka. Chcel by som sa poďakovať vám e, všetkým trom za vaše uh, uh, pripomienky Kinga si vypočuje, čo musím povedať a ďakujem veľmi pekne. Keď sme si vás všetkých vypočili, je tu určitá nepriateľská atmosféra, ale mohli by sme povedať, že to je aj v popise vašej práce a tak ďalej a tak ďalej. Ale samozrejme v zásade nebudem prechádzať všetkým, čo sme si vypočuli, ale chcel by som zdôrazniť niektoré body. Ako iste viete, spravodlivosti treba učiniť zadosť. Preto opätovne sa tu vyskytuje volanie po nezávislom orgáne. To je prvý bod, ktorý by som chcel zdôrazniť. A tu je samozrejme zamietnutelný predpoklad. E, je to niečo, kým, e, čo nemôžeme urobiť žiadnym iným spôsobom. Máme kultúrne predpoklady e, skôr než právne, že niektoré z týchto iniciatív aj napriek tomu budú zamietnuté, aj keď spýtajú všetkých e, príklady. Vypočul som si s veľkým záujmom lotišskú skúsenosť, keď ľudia prispievali 50 e, centov. To vás ďaleko samozrejme nedostane, pretože jeden jeden podpis hypoteticky stojí 1 euro. Čo to však znamená, je to, že e, potrebujeme obrovské množstvo peňazí a musíme vedieť, odkiaľ dane pochádzajú zdroje, e, pretože to je kľúčové, pokiaľ to má byť e, fungujúci nástroj demokracie a ja som to hovoril aj podpredsadovi Timmermansovi. Prosím, buďte veľkorysi pri interpretácii veci, pretože v zákone sú e, vždy sivé miesta. Môžete niečo brať veľmi veľkoryso a niečo veľmi prísne. A e, e, komisia častokrát je menej veľkorysá, než si môže dovoliť. Ďakujem veľmi pekne. E, vidím, že tu máme aj skupinu návštevníkov z Abruca e, v Taliansku, e, ktorí s nami zostali. Takže ďakujeme veľmi pekne, že ste s nám ostali na tejto verejnej časti. A, a samozrejme, pokiaľ ostávate v Bruseli, nech sa vám dobre darí a samozrejme šťastnú cestu, pokiaľ sa vraciate do Talianska. Teraz Jarek. Ďakujem, pani predsednička. Samozrejme, budem pokračovať v rovnakom duchu, rovnako ako pri predchádzajúcom paneli. Čo môžeme urobiť, že Európska občianská iniciatíva sa nestane nástrojom osobitých eh, nástrojov alebo priateľských krajín, ako je napríklad eh, Rusko? Vieme, že potrebujete naozaj veľmi veľké organizačné eh, zdroje. Takže transparentnosť tam každopádne je a vieme odsledovať všetko, čo sa deje s ohľadom na ECI. A tu e, môžeme mať vypočutia o úspešných ECI, ale stačí to ako mechanizmus na zvýšenie povedomia? A viem, že organizácie občianskej spoločnosti vedia, čo sa deje v európskych inštitúciách ale priblížiť takýto nástroj obyčajnému človeku na ulici by dávalo o to väčší zmysel, aby to bolo e efektívne. Čo môžeme urobiť viacej? Kladiem si otázku. Ja neviem, nemám na to odpoveď. Um, neviem na to odpovedať, ale a zda vy viete. Niečo ďalšie, čo by sme e, mali. E, pani Mici, nech sa páči. Chcela by som sa obrátiť na zástupcu kancelárie ombudsmana. Myslím si, že komisia e, o tom takisto hovorila. Mnoho partnerov hovorilo, že práve ombudsman by mohol byť tým orgánom, ktorý by to mohol nezávisle posúdiť. A samozrejme, či áno, alebo nie, či vnímajú konkrétne, konkrétnu angažovanosť. Samozrejme, ombudsman poskytol už mnoho odporúčaní nechala komisia niečo, čo je kľúčové a vynechala to zo svojich odporúčaní? Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem. Teraz sa teda vráťme naspäť e, k panelu a dajme im slovo. Iba veľmi krátko, čo sa týka otázky zneužívania alebo využitia mechanizmu Eh, občianskej iniciatívy. Toto je neustála otázka, ktorá vyvstáva takisto aj na našom eh, výbore, keď hovoríme s našimi členmi, eh, ktorí nie sú tak zaangažovaní na iniciatívach. Nemyslím si, že poviem tajomstvo, keď poviem, že máme aj zaujímavé oblasti nielen z z oblasti odborov, ale aj podnikateľov, napríklad aj tí, ktorí sú zaangažovaní na strane zamestnávateľov, ktorí mi povedali, že pokiaľ chcú mať vplyv eh, na zákonodárstvo, je oveľa eh, jednoduchšie je priamo sa obratiť na parlament eh, alebo komisiu e, a využiť priamy lobbying, než sa obracať na občianskú iniciatívu. Takže toto je to, ako to vnímajú. A čo sa týka zvyšovania povedomia, toto je práve to, čo robí náš, naša inštitúcia. E, snažíme sa kontaktovať nielen organizátorov, ktorí už sú zaangažovaní v tomto procese e, a v zbere podpisov, ale samozrejme aj snažíme sa obrátiť aj na samotných eh, ľudí vo všetkých oficiálnych jazykoch, ktoré sú eh, k dispozícii o tom, ako zberať podpisy. A eh, samozrejme, v tomto prípade sme otvorení aj spolupráci. Áno, kým kolega rozmýšľa nad odpovedou, aby by som využil ten čas. Čo sa týka zamyslenia pána Šöpflina. Ja e, súhlasím s tým, že toto musíme merať e, riziká, keď niečo neurobíme dobre. Čo sa týka prípustnosti, e, bolo tu prijaté oficiálne rozhodnutie pri odvolaní na súdnom dvore a bolo by nesmierne zložité pre akékoľvek inštitúciu zduplikovať takúto snahu. Takže ak prenesiete zodpovednosť na inú organizáciu, môžete prísť o toto právo, eh, pretože to viedlo k zlepšeniu, ako je napríklad čiastková registrácia. Eh, takže toto musíme mať vyvážené a musíme to zobrať aj do úvahy pri finalizácii, čo sa týka zamietnutelných eh, predpokladov Myslím si, že k tomuto príde ešte bohatšia eh, výmena názorov, ktorá môže viesť eh, k ďalšiemu narušeniu rovnováhy medzi inštitúciami. Čo sa týka k transparentnosti, na jednej strane eh, chceme, aby tieto inštitúcie rozkvitali a zvlášť národné, národné štáty sme, z ich strany sme videli, že by toto bol problém. Takže ako komisia vidíme, že to, čo v súčasnosti máme, funguje dobre a nie je tu nejaká indikácia, že by to e, nejakej krajine nefungovalo. A samozrejme, snažíme sa e, potom preniesť tieto výhrady, e, ak nechcú už akékoľvek, na príslušné orgány. Takže je tu tento mechanizmus, ale nie je konkrétne ešte definovaný, pretože už orgány tieto právomoci majú a je tu právna povinnosť organizátorov informovať Takže si myslíme, že toto je proporčný spôsob, ako sa vysporiadať s týmito e, iniciatívami. A ak by sme veľkoryso interpretovali zákon, ja som využil tieto posledné roky. Hovorili sme o e, registrovaných iniciatívach ale samozrejme tieto e, pri preukazovaní a bolo by veľmi ťažké sa o to odchýliť. Parlament by mal posilniť následné kroky a samozrejme môže brať na zodpovednosť komisiu v akejkoľvek fáze e, tohto procesu. E, to viete veľmi e, dobre. A nechcel by som o tom špekulovať, pretože nevidím dôvod, prečo by sa tomu tak ale malo stať, čo sa týka kompetencie verejnosti. My tento rok odštartujeme a už sme vytvorili posilnenú iniciatívu o zvyšovanie povedomia o občianskej iniciatíve, ktorá vyplýva zo snách aj Ehm, zo spolupráce s, s radou, e, s výborom regiónov, ale snažíme sa naozaj vystupňovať našu komunikačnú kampaň aj zo strany financovania parlamentu a snažíme sa to uskutočniť do roku 2020, aby sme mali všeobecnú kampaň a potom kampaň zacielenú e, na krajiny predsedníctva. A snažíme sa to rozšíriť na tri krajiny. Áno, ďakujem veľmi pekne za otázky. Pani Mici, ako myslím si, že tu boli aj záležitosti, ktorá zdôraznila aj pani poslankyňa Spinelli. Či by ombudsman mohol hrať formálnejšiu úlohu e, v tomto procese? Toto bolo predmetom diskusie interne a chápem to tak, že v našej kancelárii by sme boli veľmi opatrní e, s takýmito mimoriadnými úlohami. My sme nezávislou inštitúciou, sme apolitickí a ombudsman by mohol povedať, že áno, sme politickou organizáciou a pohybujeme sa v politickom prostredí a ombudsmanka môže mať politické vyhlásenia, ale v zásade sme apolitickí a máme veľmi jasný mandát. A to je vysporiadavať sa e, so stiažnosťami, pokiaľ sa k nám zaslané. A samozrejme, to je samozrejme aj e, sťažnosti, ktoré sa týkajú zamietnutia e, prípustnosti Európskej iniciatívy občanov napríklad. A tak toto nie je niečo, e, čo by sme sami navrhovali. Nadviažem na bod o finančnej udržateľnosti občianských iniciatív to vyplýva aj z našich iniciatív. A samozrejme zachádzame aj do tohto bodu. Ako to už bolo spomenuté, ten argument, e, ako sa zdá, je taký, že sme nevideli nič také, čo by bolo, e, si zašlovalo mimoriadnú pozornosť. Ale takisto by sme sa zamysleli nad tým, e, ak by sa komisia inšpirovala z toho, akým spôsobom funguje napríklad E, register transparentnosti, ktorý vykonáva kontroly kvality, kontroly na mieste a má zavedený systém sťažností, e, kde ktokoľvek e, môže ktokoľvek niečo navrhnúť, respektíve urobiť podanie na sekretariát registra transparentnosti. A samozrejme tie prípady, ktoré ktoré sa ešte nematerializovali, nemusia byť eh, systematické v rámci tohto systému varovania. Takže je to niečo, čo by sme mali eh, zvážiť. Je pravda, že oficiálne organizátory sú verejní a samozrejme eh, tieto dáta bude kontrolovať veľké množstvo očí. A samozrejme, pokiaľ je tu niečo zlé, tak to samozrejme sa mm, bude všimnuté. Ďakujem vám všetkým. Tri zaujímavé hodiny výmeny informácií sa blížia aj ku koncu. A ja by som sa chcela naozaj srdečne poďakovať všetkým vám, čo ste sa zúčastnili a aj e, oceniť vašu vytrvalosť. Boli ste tu s nami celé popoludne, tí, čo ste začali a tí, čo ste zase končili panel, ste tu boli. E celý čas. Naozaj e, to bolo zaujímavé. My sme tu samozrejme preto, aby sme slúžili občanom, všetkým súčasneným stranám. E, určite budeme zvažovať, čo sme tu dnes prebrali a naozaj sa vám chcem veľmi pekne poďakovať. E, chcem povedať citát, kde je politická vôľa, tam je cesta. Ďakujem vám veľmi pekne a prajem vám príjemný večer. Kolegovia, vy však ostaňte ešte v miestnosti. Mr. Borgert also. The same goes for you, Mr. Borgert. We need you even. Aj vy, pán Borgert. Budeme vás potrebovať pri nadchádzajúcom bode programu.

Ste pripravení? Ste pripravení dobre, ako vždy. Takže budeme sa venovať stanovisku o Európskej občanskej iniciatíve. Vy ste spravodajca. Vieme, aké sú kroky, myslím si, že väčšina z nás vie, ktorým smerom by ste sa pustili, ale nech sa páči. Ja si myslím, že som všetko už povedal predtým. Mm, myslím, že máme podobné stanovisko, iba rýchlo prejdem e, tým. Pri, spomeniete si, keď som bol e, vymenovaný spravodajcom, viacero skupín prejavilo zájem o úzku spoluprácu a e, je zaangažovanie do tohto dokumentu. Ja som to od začiatku podporoval. No a vypočul som si stanoviska všetkých politických skupín. E, v januári sme už boli schopní vymeniť si stanoviska, čo normálne takto nefunguje, ale toto je naozaj dôkaz, že chceme v tejto téme byť zaangažovaní čo najskôr. Všetci kolegovia sa vyjadrili k dokumentu a teda chcel by som sa ich poprosiť, aby sa ešte vyjadrili. Majú čas do 1. mája. E, revízia právneho rámca ECI už e, sa spracováva niekoľko rokov a vzhľadom na problémy, ktorým čelili občania, ktorí chceli použiť e, existujúce nariadenie, sa to teraz prepracováva a je teda vhodný okamih pre náš výbor, aby sme aj my prispeli k návrhu komisie. Dúfam, že budeme schopní reálne vylepšiť tento právny akt. 31. januára sme mali technickú schôdzu e, s výborom AFKO. Tam sme si zaumienili podrobnejšie analyzovať technické podrobnosti. Výstupy z tejto schôdze dostanú k dispozícii tieňoví spravodajcovia. Myslím si, že nariadenie ECI je výborná príležitosť posilniť aj našu úlohu, úlohu Európskeho parlamentu eh, v participatívnej demokracii. Naozaj je to vhodný spôsob. Pri príprave prvého návrhu stanoviska som sa snažil nájsť spoločný priestor aj s predchádzajúcimi stanoviskami o, peti, o petíciách. verejné vypočutie o ECI bolo jednou z činností, e, vďaka ktorej sme sa tomuto mohli naozaj intenzívne venovať. Európska ombudsmanka a usmernenia, vypočutie, spolupráca so zúčastnenými stranami, to sú všetko veci, ktoré odporúčame Samozrejme, čím budeme inkluzívnejší, tým lepšie. Ale pozrime sa aj napríklad na toto dnešné vypočutie. Pokiaľ by som eh, mm, nerátal vás a dvoch spravodajcov, tak je tu naozaj veľmi málo poslancov. A pritom je to spojená schôdza dvoch výborov. Tento vypočutie bolo veľmi zaujímavé, veľa zaujímavých informácií a bolo tu maximálne tak 7 poslancov. Naozaj sa mi to nepáči. Možno by sme sa mohli o tom rozprávať zajtra na schôdzi koordinátorov. Ja som vždy na týchto vypočutiach veľmi často sú veľmi zaujímavé a je tu tak málo poslancov, možno, že ani nemá zmysel tieto vypočutia vôbec organizovať. No ale budem pokračovať. Keď som pripravoval toto stanovisko, sústredil som sa na ďalšie e, ustanovenia návrhu, konkrétne článok 4, ktorý sa týka informácií a pomoci poskytnutej organizátorom EZ zo strany komisie a členských štátov. A je tu potom dôležitý tiež článok, ktorý sa týka fázy článok 6 týka sa fázy registrácie. Určite ste si uvedomili, že návrh eh, komisie bol vyčerpávajúci v mnohých oblastiach. No a ja mám niektoré návrhy aj v našom stanovisku. Rozhodol som sa sústrediť na tie oblasti, kde je možné ešte uskutočniť nejaké ďalšie zmeny. Návrh Európskej komisie je inkluzívny a myslím si, že môžeme napriek tomu ešte viac prispieť k tomu, aby ten nástroj bol ešte lepší, nakoľko je veľmi dôležitý. Potom, ako dostanem e, pozmeňovacie návrhy, tak sa teším na stretnutie s tenevými spravodajcami, ktoré je naplánované na Mares, časový rozvrh. E, pozmeňovacie návrhy môžu kolegovia posielať do 1. marca 15.00. E, Hlasovanie vo výbore prebehne 24. apríla ale som si istý, že sa zhodneme. Už od začiatku e, je zjavné, že si uvedomujeme, nakoľko je tento mechanizmus dôležitý a keď budeme mať k dispozícii všetky pozmeňovacie návrhy, tak som si istý, že to spracujeme do veľmi dobrého návrhu. Ďakujem pekne. Áno, výborne, Jare. Marlene? Ďakujem pekne. Tiež podporujem e, veľkú časť e, návrhu komisie, tak ako povedal Jan. Tá reforma už bola dlho očakávaná, to je pravda. Je tu snaha naozaj zlepšiť ustanovenia týkajúce sa skupín organizátorov. Objasní sa tam tiež otázka e, zodpovednosti organizátorov. To je naozaj dôležité. Vítam aj fakt, že prostredníctvom informácií a systémových opatrení budú mať organizátori k dispozícii uh, online platformy a ako bude to kontaktné miesto. Komisia tiež sa zaobstará preklady. Je tam naozaj veľa vecí, ktoré podporujem, uh, pokiaľ ide o činnosť komisie. Musím uh, poďakovať pánovi Valensovi, pretože ste naozaj vypracovali vynikajúcu pôdu pre diskusiu a myslím si, že naše pozmeňovacie návrhy, aj vaše pozmeňovacie návrhy sú dôležité, sú naozaj bohaté, posilnia tento nástroj, ktorý je dôležitý z hľadiska participatívnej demokracie, ktorú naozaj potrebujeme. Potrebovala by som však od vás informáciu o vašom návrhu týkajúceho sa offline podpory a fyzickej podpory a pod, e, to naozaj treba e, podrobnejšie riešiť. Chcela by som pochopiť, čo tým máte konkrétne na mysli. Potom sú tu ďalšie veci, ktoré, by som si, ktoré podľa mňa treba objasniť v texte komisie. Napríklad veľa vecí, ktoré tu zaznelo aj počas tohto vypočutia. Treba zapracovať do pozmeňovacích návrhov. Mnoho občanov, ktorí žijú v iných krajinách, než v tej krajiny svojho štátneho e, svoje štátnej príslušnosti môžu aj oni podpisovať, pokiaľ nežijú vo svojich e, členských štátoch, kde sa narodili, môžu podpisovať. Ďalej, komisia bude platiť za preklad iniciatív do všetkých jazykov. Treba tam potom obmedziť počet znakov. Možno, že to znie ako technická otázka, ale pokiaľ ide o preklady z jedného jazyku do druhého, tak tam, keď sa obmedzí počet znakov, tak e, to v jednom jazyku môže byť menej znakov, v niektorom viac a takže nemôžeme aplikovať takýto prístup pre všetky jazyky. Druhá vec, aj prílohy sú dôležité a teraz budú sa aj tie prekladať alebo nie? Niektoré veci boli objasnené, pokiaľ ide o právne aspekty. Stále ešte nie je úplne jasné, čo naozaj už nespadá pod právomoci komisie. A aké politické akcie komisia môže eh, príjmať, to naozaj je potrebné preskúmať. Tiež by ma zaujímalo stanovisko právnej služby eh, Európskeho parlamentu. Je dôležité, aby text bol jasný, aby nebol dvojznačný, keď sa hovorí o zásadných častiach iniciatívy. Čiastočne to tam bolo vyriešené, ale je to potrebné, tak pôjde zdoklepnúť. No a v neposlednom rade, a to je môj hlavný problém, je potrebné sa ubezpečiť, že nové ustanovenia e, o online zbere údajov musia tiež zohľadniť potreby e, handicapovaných občanov. Nikto nemôže byť vylúčený. Je dôležité, aby naozaj všetci občania mali možnosť e, nárábať s týmto mimoriadne dôležitým nástrojom. A to je odo mňa všetko. A vidíte, máte tu okamžitú reakciu odpravodajca, že toto tam naozaj bolo zapracované výborne. Takže teraz Beatrice. Ďakujem. Predovšetkým by som chcela poďakovať pánu Valencovi spravodajcovi, lebo opäť odvedol skvelú prácu. A taktiež vítam návrh komisie, lebo si myslím, že sú tam pozitívne zmeny, ktoré zásadne zlepšia Európsku občanskú iniciatívu, lebo tá má zlepšovať demokraciu v Únii. No a predovšetkým toto spočíva zlepšení, zlepšení registra alebo registrácie. Toto je veľká prekážka. Malo, registrácia mala byť jednoduchá a dostupná každému, kto splní určité požiadavky, ktoré už sú sami e, komplikované. My v ALDE vidíme určité veci pozitívne, napríklad zniženie toho veku na 16 rokov, aby ešte mladší ľudia mohli byť súčasťou tohto participatívneho európskeho procesu pokiaľ teda už samozrejme získavajú v spoločnosti zároveň aj práva na ďalšie veci v tom veku. A taktiež je pozitívne v článku 4 zavedenie viacerých e, informačných kanálov, taktiež podpora zo strany komisie. Toto je veľmi konkrétny krok, lebo sa tu teda e, stanovuje stanovujú konkrétne kroky, ďalej sa tam vytvára online platforma, kontaktné miesta, v členských štátoch, a taktiež organizovanie konferencií ohľadom úspešných iniciatív ECI. Toto sú kmeňové prvky, ktoré je treba e, zdôrazniť. Avšak niektoré veci tam ešte chýbajú. Napríklad tá pôvodná myšlienka, o ktorej sme hovorili, keď sme vypracovali túto prvú správu, napríklad nejaké štruktúry, ktoré v členských štátoch existujú, napríklad kancelária a tak ďalej rady a komisie. Takže možno je tu možnosť, aby sa úradníci komisie presúvali na nejaké iné miesta, ale tieto miesta už máme. Máme tam úradníkov, máme aj zdroje, máme štruktúru, infraštruktúru. Takže áno, my sme v podstate jednotným bodom v rámci parlamentu pre našich občanov, tak tieto kancelárie Európskeho parlamentu by mali byť jednotným miestom, pre vstup do Európy v každom jednom členskom štáte. Bolo by skutočne skvelé, keby sme optimalizovali túto dostupnosť, ktorú už v podstate máme k dispozícii. Taktiež konkrétna téma európskych iniciatív. Tu si myslím, postupujete dobre, ale musíme rentabilizovať, optimalizovať e, zdroje, ktoré máme k dispozícii. Taktiež sú tu určité aspekty, ktoré by som chcela zdôrazniť pokiaľ skutočne chceme maximalizovať demokratický potenciál Európskej občanskej iniciatívy, tak sú tu nadalej ešte určité aspekty, ktoré treba regulovať a ktoré neplnia očakávania. Ja si myslím, že tam, kde je najlepší priestor na zlepšenie, to sú tie nadväzné kroky po Eh, iniciatíva, ktoré boli schválené, že sa začnú spracovávať, lebo organizátori a občania, ktorí za nimi stoja, potrebujú viac informácií. Ja si myslím, že parlament môže plniť strategickú úlohu ako teda priami, priamo zastupcovia. No ja si myslím, že my by sme mali spolupracovať s hlavným organizátorom Vždy sú tu samozrejme aj tí, ktorí spustili tieto občanské iniciatívy, ale ten, táto iniciatíva, aby bola úspešná, tak je treba, aby sa tam ozrkadlovala realita a to e, presne. Taktiež chcem povedať, že politická skupina ALDE si myslí, že bolo zaujímavé vyhodnotiť tú možnosť, že úspešné iniciatívy, ktoré splnili všetky požiadavky, by si vyslúžili diskusiu Eh, na, u nás na plenárke, s uznesením alebo bez, ale aby takýmto spôsobom európske občanstvo tam bolo zastúpené. Samozrejme, komisia môže niečo navrhnúť, čo sa týka nejakého načasovania napríklad, alebo eh, poradia, ale nevadí, je treba hovoriť o týchto iniciatívach, lebo na všetky tieto iniciatívy sa bude musieť pozrieť Rada, Komisia aj parlament, no a na plenárke parlamentu tam budeme všetci a to je miesto, kde bude zastúpené európske občanstvo. Bude tam aj komisia, aj rada, no samozrejme aj my. No a ešte na záver by som chcela pripomenúť, čo sa týka, čo sa týka tej fázy registrácie, tak je treba odzrkadliť rozsudky súdneho dvora z minulého roka. Komisia musí explicitnejšie sa vyjadrovať ohľadom dôvodov, prečo nejakú iniciatívu nechce schváliť na spracovanie. Ešte raz chcem poďakovať a povedať, že sme vám plne k dispozícii v súvislosti s týmto stanoviskom ohľadom e, tohto dobrého nástroja. Ďakujem. Eleonora. Eleonora. Sí, grazie. Ďakujem veľmi pekne a ja by som sa chcela poďakovať e, kolegyni e, za návrh, ktorý predložila k tomuto nesmierne dôležitému nástroju. Samozrejme, už sme aj pochopili, aká je možnosť, respektíve nemožnosť meniť e, zmluvy. A to, že komisia by priviedla nejakú iniciatívu k úspechu, a samozrejme nemáme tu nejaký veľmi veľký manevrovací priestor, aby sme to nejako zle, súčasne, v súčasnosti zlepšili. Ale samozrejme zaujalo ma to, čo povedala druhá spravodajkyňa, pani Lirony, ktorá hovorila o tom, že na základe článku 11 eh, právneho aktu, ktorý môže predkladať eh, komisia, že to môže byť legislatívny a nelegislatívny fakt. Možno by stálo za to, aké sú tu mantinely a limity. To znamená, že parlament by žiadal e, o legislatívny akt, čo by bolo povinné zo strany komisie, alebo nelegislatívny akt, e, či už by to bolo stanovisko, alebo e, uznesenie. A dôležité sú tri aspekty, e, ktoré by som sa snažila vysvetliť. Prvý sa týka posilnenie, ktoré sa týka jednotnej registrácie, aby to hodnotenie bolo transparentné. To vyplýva aj z tohto stretnutia rozličné návrhy zo strany ombudsmana. Ja si osobne myslím, že tento úloha musí ostať v rukách komisie, avšak môže priniesť aj zlepšenia. Mm, môžeme si predstaviť napríklad e, číslo, e, určitý počet auditorov, e, ktoré už v súčasnosti existujú, ktoré sa vzťahujú napríklad na konkurenciu. A samozrejme to môže garantovať transparentnosť, samozrejme s ohľadom na aplikovateľný e, režim. A samozrejme, to by znamenalo aj absolútny, ne, absolútnu neprítomnosť konfliktu záujmov. A e, samozrejme, táto iniciatíva by mohla viesť aj e, k zmene zmluv, napríklad článku 38 aj samozrejme. Toto by bol bod, e, ku ktorému by sme chceli predložiť pozmeňovací návrh a potom v neposlednom rade e, sú tu verejné vypočutia, ktoré musia byť zorganizované parlamentom, samozrejme e, s príspevkom od komisie a ďalšími inštitúciami Európskej únie, pretože prítomnosť národných parlamentov, ktoré sú častokrát veľmi nepritomní e, v tom, aby sa vyjadrovali jasne k tým existujúcim iniciatívam. A samozrejme e, aj po predložení konečného názoru a aj keď komisia rozhodne o konkrétnej iniciatíva, je nesmierne dôležité vidieť, aká je násled, aké sú následné kroky či sa naozaj nič neurobilo. No a potom v neposlednom rade, pri týchto vypočutiach musí prevažovať prístup, ktorý ide eh, a vychádza v ústretí verejnému záujmu. A samozrejme, tu by to eh, nemali by tu byť zastúpené súkromné spoločnosti. E, samozrejme, okrem toho, čo e, je potrebné na ochranu verejného záujmu a diskusiu. Ďakujem veľmi pekne za prácu, ktorú ste odviedli. Thank you, Mrs. Ďakujem, pani Valina. Ďakujem. Predovšetkým by som chcela ospravedlniť pani Kunevu, pretože sa nemohla dostaviť ona je zodpovedná v mojej politické skupine za túto tému. Chcela by som poďakovať za pozmeňujúce návrhy pána spravodajcu Valensu. Chcem pripomenúť, že to, čo vzniklo ako veľký krok smerom k demokratizácii tejto únii, schvál, únie schválením Lisabonskej zmluvy Európskej občianskej iniciatívy, tak momentálne to skôr taký hlavolám, pre jej organizátorov. No a tento výbor už veľakrát riešil mnohé problémy pri napríklad uznávaní platných podpisov, že nebola dostatočná publicita ohľadom iniciatív, že tam bol nedostatok právneho poradenstva, právnej pomoci. A taktiež Európska komisia často poskytla odpovede, ktoré boli sklamaním. Napríklad si môžem pripomenúť, ako to bolo v prípade iniciatívy právo na vodu, a dokonca to viedlo k tomu, že ombudsmanka e, zahájila vyšetrovanie v súvislosti s problémami, ktoré mali organizátori. Takže si myslím, že toto je skvelá príležitosť napraviť minulosť a vytvoriť Európsku občanskú, inicie, Európsku občanskú iniciatívu, ktorá bude zásadným prvkom našej demokracie. Je treba e, zaručiť organizáciu verejných e, diskusí, verejných konzultácií, poskytnúť právnu pomoc organizátorom, taktiež zaručiť prístup úplne všetkým k procesu verejnej konzultácie, nielen online, a taktiež vysvetliť im napríklad dôvod, prečo nejaká iniciatíva, ktorá bola predložená, bola zamietnutá No a taktiež žiadame ako vždy väčšiu transparentnosť v rámci všetkých postupov. A to je asi mm, také zhrnutie toho, čo očakávame od toho stanoviska, od všeobecného stanoviska parlamentu. Ďakujem. Thank you very much. Ďakujem pekne. A kým dám slovo pánovi Bogartovi, ešte by som sa vám chcela poďakovať za to, že ste s nami strávili väčšinu dnešného dňa a dúfam, že to nebolo príliš ťažké. Dúfam, že sa ešte prijete medzi nás a s úsmevom. Určite sa ešte prídem, je to moja práca, dostala sa do peniaze, ale nie len preto samozrejme. Nebolo to vôbec uh, nepríjemné, väčšina tém sa nejakým spôsobom e, riešila. Myslím si, že tam bola jedna vec, týka sa prekladu iniciatív. V konečnom dôsledku sme navýšili počet znakov z 800 na 1100. Dôvod, prečo sme ich obmedzili, je, že by sa to malo zmestiť na jednu stránku a ešte by sa tam aj mali zmestiť podpisy. Preto sú v tejto chvíli len tri. Mali by ste sa pozrieť aj na prílohy, je tam obmedzené miesto, musíme tam e, zverejniť aj vyjadrenie o ochrane údajov. Čiže malo by to byť čitateľné ako aj na internete, najmä na papieri, pretože sme sa zhodli na tom, že to je stále ešte dôležitá časť. E, rád poskytnem podrobnosti, ešte možno prebehne technická konverzácia, kde budeme poskytovať detaily, aby všetci naozaj pochopili, čo navrhujeme. Áno, dá sa navýšiť ten počet ešte viac, ale bude to mať potom dopad na to, nakoľko bude ten formát použiteľný. Čím menší bude fond, tiež môže byť problém, tým by sa potom získalo viac priestoru na znaky, ale všetci si uvedomujeme, že ten offline formát je práve pre ľudí, ktorí nefungujú na počítači, čiže je možné, že tam práve je potreba toho väčšieho písma. Uh, Chápem, že ľudia si potrebujú objasniť, čo znamená nespadá pod právomoci, nespadá zjavne pod právomoci. Je to pomerne vágne, vágna formulácia, keď sa niečo nepodarí, tak sa potom zvaluje vina na komisiu, avšak je veľmi náročné to konkrétne definovať, pretože tie ECI môžu riešiť naozaj e, veľmi ro- rozsiahle množstvo otázok a pokiaľ by sme to príliš úzko definovali, tak by, to, tak by súd mohol potom povedať, že toto už nespadá do rozsahu. Je dôležité, aby to preskúmala aj vaša právna služba. Keď by sme sa pozreli na článok 288 zmluvy, tak treba povedať, že sme reštriktívnejší, než je potrebné. naozaj musíme byť opatrní, že pri snahe, nejak to zlepšiť, aby sme neobmedzovali ešte viac ten rozsah. Komisia bola veľmi štedrá, keď definovala tieto záležitosti. Takže v budúcnosti by sme to mali e, keby sme roz, rozhodovali, či to vylúčime, tak tam potom sa môže byť problém, že nám niekto bude vyčítať, že v minulosti sme boli uh, štedrejší. Čiže my oceňujeme návrhy na zlepšenie, ale dôležité je zhodnotiť právny dopad takto sme sa to pokúsili spracovať. Už som sa vyjadroval k spätnej väzbe v parlamente. Samozrejme sme mať k dispozícii e, či už to bude follow-up, vypočutie, e, čokoľvek v tomto duchu určite uvítajú občania aj súčasnené strany a bude to samozrejme aj v záujme komisie. Určite to ocení, ako hovorím, komisia. A pokiaľ neprekonáme tú, tú našu, ten administratívny rozmer našej práce. Komisia e, má na starosti organizáciu vypočutí. V tejto chvíli sme tam doplnili ďalšie činnosti. Pokiaľ ide o toho úradníka, ktorý má na starosti vypočutia, tak nie sú tam, nie je tam nejaká formálna právna pozícia, čiže zapracovať ďalšiu administratívnu funkciu, keď sa my pokúšame v skutočnosti zjednodušovať to by naozaj nepomohlo urýchleniu procesu. Je tu ešte stále súdny dvor, ktorý môže situáciu riešiť. Pretože v tejto chvíli je tu právna služba, úradník pre vypočutia, ešte ďalší orgán. A v tom prípade tie tri mesiace, ktoré máme, je nedostatočná časová lehota. Pretože keď tu hovoríme o tom právnom hodnotení, to obsahuje veľa bodov, a ako určite viete, pokiaľ sú traja právnici a jeden problém, tak e, v konečnom dôsledku budú štyri problémy. Máme veľmi e, dobrú právnu službu, e, ktorá je rozdelená podľa sektorov. Oni potom budú diskutovať, či je to uskutočniteľné, bude to riešiť aj kolegium, či to dáva zmysel, ale ako hovorím, z právneho hľadiska to sú najväčšie problémy pri registrácii. V tejto chvíli sme sa snažili vyriešiť to, že ak začnete pracovať na nejakej petícii ako organizátor, aspoň bude viditeľná na záver. Takže naozaj za posledné dva roky sa nič eh, neodmietlo. Zaviedli sme aj čiastočnú registráciu, tá sa tiež objaví v naredení. Jarek, chcete niečo doplniť? Chcel by som zdôrazniť, aká je dôležitá EIC pre náš výbor. Normálne riešime existujúce právne nástroje a je preto dôležité, aby sme to v tejto chvíli urobili správne budem riešiť pripomienky, ktoré ste tu dnes spomenuli, keď budú k dispozícii vo forme pozmeňovacích návrhov, ale ešte by som hovoril, e, sa rád viedril jednej veci, tým fyzickým kontaktným miestam. Je to ťažko uveriť, ale aj v dnešnej dobe, v dnešnom veku existujú ľudia, ktorí nemajú smartfóny alebo nepoužívajú internet, takže je pre nich dôležité, aby mali k dispozícii takéto fyzické kontaktné miesto v kancelárii Európskej komisie. Je to síce šlachetná predstava, aby sme poskytli našej kancelárie e, tu v parlamente. Nemôžeme samozrejme nútiť politikov, aby takto poskytli svoje kancelárie, ale možno, že by to mohlo fungovať na dobrovoľnom princípe, mali by tam nejaké informačné balíčky pre ľudí, ktorých zaujíma ECI. Je to nový nápad, možno by sme mohli preskúmať, zapracovať ho do pozmeňovacieho návrhu, podporiť poslancov, aby tiež participovali na tom, aby aj oni poskytli priestor ku kontaktnému, pre kontaktné miesto. Ďakujem za vaše pripomienky. Budem sa tešiť na pozmeňovacie návrhy a keď ich budeme mať spracované, tak verím, že sa nám podarí e, doviesť e, stanovisko do takej podoby, ktorú všetci e, budeme môcť schváliť. Dávajte si pozor, pán Valensa, aby sme vašu kanceláriu nepremenili na kontaktné miesto. No, to by som bol rád. Takže dobrý ešte by som e, povedala, že dnes e, sme riešili teda návrh stanoviska. Pozmeňovacie návrhy môžete poskytovať do, posielať do 3. hodiny uh, marci, 3. marca a 24. mája potom budeme, e, bude o tom hlasovať AVKO. E, ďakujem vám za pripomienky. Bolo to veľmi zaujímavé popoludne. Vidíme sa zajtra, koordinátori o 9. a ostatní o 10.30. Ďakujem pekne.